Dear colleagues, I... Kolegyňa a kolegové, ja si myslím, že by sme mali začať. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns im Kulturausschuss heute der letzte Arbeit. Tlmočníci si dovolujú vám oznámiť, že dnes pokračujú protesty už 37. deň. Na dnešnej schôdzi preto nebudeme poskytovať tlmočenie po oficiálnom konci ukončenia schôdze 12.30. Je nám to veľmi ľúto. Ďakujeme za pochopenie. A teraz pani predsedajúca, ktorá vás víta na tomto poslednom zasadnutí e, výboru Kult. Poprosím vás o trochu disciplíny e, z hľadiska času, lebo po obede máme ešte jedno vypočutie a mali by sme mali by sme zaprvé zabezpečiť vašu prítomnosť, aby tu naši odborníci nezostali sedieť sami. Teraz prejdem k bodu programu 1. E, sú nejaké požiadavky na zmenu návrhu programu schôdze? Zdá sa, že tomu tak nie je. Môžeme preto prijať program schôdze. Vidím, že nie sú nejaké protesty, takže prijatie programu schôdze máme hotové. Potom je tu schválenie zapisnice zo schôdzi z 7. júna. To tie nájdete v dokumentoch eh, a podkladoch eh, pre túto schôdzu. Sú nejaké pripomienky k zápisniciam. To nie je tomu tak. A navrhujem, že v tomto prípade môžem považovať zápisnicu zo schôdze za schválenú. Teraz prechádzame k bode 3, oznámenie predsedníctva a samozrejme dnes je dispozícii e, tlmočenie e, francúzština, nemčina, taliančina, angličtina, grečina, estončina, portugalčina, čeština, e, estončina, maďarčina, polština, slovenčina, slovenčina, bulharčina, rumunčina. Toto stretnutie, táto schôdza je vysielaná prostredníctvom internetu a čo sa týka záverov z 18. júna, a zo schôdze 20. júna. Tie vám boli zaslané a sú e, k dispozícii už ako schválený e, dokument vzhľadom na to, že do 22. júna sme nedostali žiadne výhrady. Potom ešte mám ďalšie oznámenie dnes ráno. E, ste dostali, dostali drobný darček, konkrétne knižku a ja som k tomu poslala aj informáciu eh, o súťaži eh, o eh, Európskej literárnej cene. Je to súťaž, ehm, ktorá sa teraz bude uskutočňovať medzi víťazmi ostatných desiatich rokov a tieto budú po, tieto výkony budú posudzované e, porotou a rovnako aj nami ako poslancami. E, Zodpovední sú dnes e, prítomní na výbory a samozrejme budeme mať k dispozícii aj krátke zhrnutia jednotlivých podaní a tieto sú k dispozícii tak v angličtine, ako aj vo svojej pôvodnej reči. A čo sa týka E, spôsobu hlasovania o tejto cene. Tie nájdete v e-maile, ktorý som vám poslala. Takže dúfam, že sa zabavíte pri čítaní a chcel by som sa vysloviť vďaku organizátorom Európskej ceny za literatúry a želám im veľa úspechov v ich nadchádzajúcej práci. Áno, myslím si, že to stojí za potlesk. Teraz prejdeme na hlasovanie budeme hlasovať o e, dvoch e, stanoviskách trialógu a k pozmeňovacím návrhom, čo sa týka rozpočtu a na to, že nemáme dosť času, budeme sa venovať e, rovnohlasovaniu a začneme bodom 4 koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu a tu takže hlasujeme o smernici AFO a chcela by som sa ešte aj poďakovať našim spolupracovníkom v Kateríne von Mangold a pánovi Konakovi, ktorí si myslím odviedli veľmi e, dobrú prácu a ktorí pracovali aj počas a prekladali túto správu počas svojich narodenín. Myslím si, že to si tiež zaslúhuje potlesk. A samozrejme, chcela by som sa poďakovať aj všetkým spolupracovníkom za jednotlivé frakcie, tieňovým spravodajcom, ako aj jazykovej službe ktorí nás podporovali pri eh, všetkých rokovaniach. Bol to kus práce, ale myslím si, že sme dosiahli dobré kompromisy. Kompromisy sú každopádne kompromisy, avšak koniec koncov sa nám dobre podarilo zachytiť pozíciu v parlamente aj v samotnej smernici. Takže ďakujeme veľmi pekne za konštruktívnu prácu eh, v tejto naozaj zloženej, zložitej práce. Sabine, chcete niečo povedať? Áno, ja by som sa chcela pridať k tomuto poďakovaniu e, predovšetkým e, Štefy Biasoli a ostatným kolegom, ktorí napriek veľmi zložitým diskusiám e, predložili dokument, ktorý dobre zachytáva parlamentnú pozíciu a mali sme veľmi dobrú konštruktívnu spoluprácu počas trialógu. Nebolo to jednoduché počas trialógu, predovšetkým s rakúskym predsedníctvom boli tie pokroky pomerne menšie, avšak e, e, ale bulharskému predsedníctvu rozhodne treba poďakovať e, za konštruktívnu prácu, ktorá umožnila túto prácu ukončiť. A takto som rada, že máme dobrý výsledok a chcela by som sa poďakovať aj našim pracovníkom za to, čím prispeli. Ďakujeme. Teraz prejdeme o, na hlasovanie. Je to menovité hlasovanie a otváram hlasovanie. Geschlossen? Zatváram hlasovanie. 19 hlasmi ku 7 odhlasované a prijaté, dvaja sa zdržali hlasovať na pléne budeme, predpokladám, v októbri či na prvom plenárnom zasadnutí alebo druhom plenárnom zasadnutí v oktobri, to ešte neviem. Teraz prejdeme na druhý výsledok trialógu. To takisto mm, nebolo jednoduché. Jedná sa o Európsky zbor Solidarity, ktorý sa sústreďoval na zjednotenie pozícií pri interinstitucionálnom dialogu. Chcela by mať spravodajkynia slovo. Ďakujeme, Petra. Chcela by som sa poďakovať e, kolegom a všetkým asistentom, ako aj ostatným ľuďom, ktorí nám pomáhali. Myslím si, že to bola dobrá spolupráca a keď sme mali trialóg s radou, myslím si, že parlament e, mal k dispozícii veľmi dobrý negociačný tím a tvoril dobrú protiváhu a rady a, rade a komisii. A myslím si, že je dobré, že tomu tak bolo a v prvom rade a hovoríme o nových e, prostriedkoch. Teraz máme 75 miliónov. Samozrejme, všetci by sme chceli mať e, viac. A kompromis, ktorý sme našli, a samozrejme hovoríme o e, nezneužívaní umiestňovania do e, na pracovný trh a na pracovné miesta. A mali by sme hlasovať za, pretože je to nový vlajkový program. A ktorý bude mať dodatočnú podporu aj v nadchádzajúcom VFR a ktorý zabezpečuje to, že mladí ľudia môžu ísť do dobrovoľnej práce a získať nové zručnosti a nové skúsenosti a podporuje to solidaritu v našej spoločnosti. Takže si myslím, že to je dobrá situácia a vďaka vám všetkým. Myslím si, že môžeme čo najrychlejšie začať s novým programom. Ďakujem veľmi pekne aj tebe za veľmi dobrý rokovací výkon, ktorý bol samozrejme prepotrebný. A ďakujeme Dobre, prejdeme teraz na hlasovanie. Aj tuto hlasujeme menovite a otváram hlasovanie. Geschlossen? Uzatváram hlasovanie. Schválené 23 hlasmi, 4 proti, 1 sa zdržal, takže prijaté. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz prejdeme na bod 6 ktorým je všeobecný, ktorý je návrh zamestnanosti a sociálnej politiky v eurozóne. Eh, spravodajcom bol kolega Šuntis. Pán Šuntis, chceli by ste mať eh, k tomu niečo povedať? Dobre, ďakujem. Tak teraz prejdeme hneď na hlasovanie a začneme eh, pozmeňujúce návrhom 1 za, proti, zdržali sa prijaté dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Trojka, za, proti, zdržali sa. Dobre, toto by sme si mali skontrolovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 16 hlasmi proti 12. Kompromisný návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Aj to bolo tesné, musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 14 ku 13 a jedným zdržaním schválené. 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 10 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté kompromisný návrh 2 za. Proti. Zdržali sa prijaté. veci návrh 13 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 14 za. Proti. Zdržali sa prijaté.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 23 za, proti. 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 za, proti, prijaté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa. Toto by sme si mali overiť. Toto bolo trošku neprehľadné. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 16 hlasov k 11. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté 28, takisto v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 29 opäť v dvoch časách. Prvá časť za, proti, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Toto si overíme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 13 hlasmi ku 13 zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. 31 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme to elektronicky. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie prijaté 14 hlasmi ku 13. 32 za, proti, prvá časť, druhá časť za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Vidím, zdá sa mi, že je to veľmi tesné, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. 12 hlasmi ku 14 zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 2 za, proti, prijaté. Pozmeňovací, ústny pozmeňovací návrh 3 za, proti. Zdržali sa prijaté. 42 za, proti. Zdržali sa prijaté. Pozmeň, ústny pozmeňovací návrh 4 za, proti. Zdržali sa prijaté. A teraz hlasujeme o správe ako celku. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté 22 hlasmi ku 2, štyria sa zdržali. E, gratulujem spravodajcovi a všetkým tieňovým spravodajcom. Teraz prejdeme na Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 všetky oddiely a e, budeme prijať pozmeňovacie návrhy k rozpočtu. Predtým by som chca, chcela objasniť ešte jednu vec, čo sa týka pozmeňovacích návrhov e, rozpočtu. Tam nebudeme hlasovať e, o tých návrhoch ako celku, ale budeme udelovať horizontálny mandát e, spravodajcovi, ktorý bude rokovať o jednotlivých rozpočtových kapitolách, ktoré sa týkajú výboru kult. Dôvodom na tento horizontálny mandát spočíva v tom, že Európsky parlament Ehm, zbere do úvahy aj stanovisko rady. A vzhľadom na to, že príjmame naše stanovisko. Ešte predtým, než rada prijala svoje stanovisko, musíme mať možnosť, eh, aby sme zakomponovali do tohto eh, príslušným spôsobom aj stanovisko rady. A teraz sa eh, pýtam spravodajcu pána Mortena Lokegarda, či k tomu chce niečo dodať. Len chcem poďakovať e, kolegom a kolegyňam, ktorí prispeli k, tejto, k tomuto výsledku. Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu a teším sa na hlasovanie. Ďakujem ešte raz aj všetkým zo sekretariatu a mojim asistentom. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme na hlasovanie. Je tu rad kompromisný návrh a začíname s kompromisný návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Teraz prejdeme na ústny pozmeňovací návrh 1 a to nájdete až na strane 5 úplne hore. Ústny pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. kto je za, proti, zamietnuté. 57,70, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 57, 7, 78, kto je za. ...57, 78, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. To si môžeme samozrejme skontrolovať, ale mnoho ľudí sa zdržalo, tak to bude prijaté. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Takže 11 hlasmi ku 6, 10 sa zdržali prijaté, 57,91 za, proti, zdržali sa prijaté, 57,92 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 57,97 za, proti, zdržali sa Zamietnuté 58.06, eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 58.07, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 58.08, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Komerčný návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté te, teraz e, prejdeme na 57, 50. ...57, 54 na strane 9. To je za? Kto je proti? Sa zdržal? Zdržali sa? To sa musíme skontrolovať. 57, 54. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 13 ku 13. 57, 68. Kto je za? Proti? Zdržali sa? 57, 79. 57, 81, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 57,82, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57,83, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57,84, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57,87, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, skontrolujeme. 57, 87 to skontrolujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 17 hlasmi ku 11. 57, 88, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 57, 98, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 57,99, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 58,13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 58,14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté prijaté. Teraz budeme hlasovať e, o horizontálnom mandáte pre našeho spravodajcu. A teraz otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 27 hlasmi ku jednami ste dostali mandát, e, pán Lokegard. Prajem veľa šťastia pri rokovaní a samozrejme to isté prajem aj tieňovým spravodajcom. Teraz prejdeme na bod 8, ktorým je preskúmanie stanoviska k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019. Všetky oddiely. Teraz eh, keď sme schválili pozmeňovacie návrhy na výbore pre kultúru eh, Teraz nám ostáva už iba jedna etapa. Samozrejme, náš spravodajca bude konzultovať svoju e, prácu a rokovať s výborom pre rozpočet. A tá posledná fáza je stanovisko e, výboru pre kultúru e, k rozpočtu na rozpočtový rok 2019, kde budú objasnené technické zmeny a kde sa budú vysielať politické posolstva rade. Predtým, než dám slovo spravodajcovi Mortenovi Lokegardovi, chcela by som oznamenať, že lehota na predkladanie pozmeňovacie návrhy je piatok 11. hodiny. Hlasovať sa bude 3. septembra. Dúfam, že, že ten piatok 13. nebude nejakým zlým znamením, ale myslím si, že nie. A Morten, máš slovo. Thank you, chair. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ako ste správne povedali, e, teraz by stanovisko malo prejsť e, na, na rozpočtový výbor, tam by malo dojsť k zváženiu tých rozpočtových liniek ktoré sme skúmali a preto tí istí tieňoví spravodajci a my sme sa odhodlali predložiť pozmeňovacie návrhy a kompromisy spoločne. Takže tieto pozmeňovacie návrhy tie budú k nasledujúcim záležitostiam a ja sa budem snažiť hovoriť čo najstručnejšie. Jedna vec, hlavný program Erasmus Plus zostáva nedofinancovaný aj v návrhu rozpočtu na rok 2019. A mne je ľúto, že musím povedať, že rozpočet je ďaleko, je hlboko pod očakávaniami parlamentu. E a dokonca chýba aj slubované dofinancovanie v rámci revízie e, F. A preto navrhujeme 20% zvýšenie všetkých rozpočtových liniek Erasmus. A to tak, aby sme vyslali jasný politický signál o budúcnosti programu aj aby sme naplnili politické potreby. Toto je podľa mňa dobrý kompromis, aj keď e, číslo zatiaľ číslo teda nie je až také vysoké, ako sme očakávali. Dru, druhý bod, Kreatívna Európa, Creative Europe. Toto je program, ktorý podporuje e, audiovizuálny sektor. Toto je chronicky nedofinancovaný program. Tu trváme na tom, aby financovanie zodpovedalo ambíciám a e, pri všetkom rešpekte k podprogramu média si myslíme, že by sme mali financovať všetky vysokokvalitné projekty a tu rozpočet treba navýšiť o nejakých 44%. Čiže v mene kompromisu voláme po výraznom zvýšení 22 e, pre e, určité programy, napríklad podporu prevádzkovateľov, e, európskych prevádzkovateľov Kín a a tiež financovanie prípravných aktivít. Okrem toho podprogram Kultúra a E, horizontálna zložka, tie sú podfinancované, tu by sme tiež navrhli 10% zvýšenie. Pokiaľ ide o podprogram Kultúra, ďalšie 3 milióny eur, okrem 10% zvýšenia e, je potrebných na to, aby sme e, súčasný úspech pretvorili do budúcnosti. Tu ide podporu kultúrnych profesionálov a prípravu na následujúci program Kreatívna Európa, takže 10% zvýšenia, okrem toho 3 milióny eur. Pod 2a nový program Kreatívna Európa neobsahuje nič na podporu slobody médií a horizontálnej zložky. Toto je treba viac než kedykoľvek predtým. Na, za, zároveň digitálny obsah a ostatné audiovizuálne audio médiá treba posilniť, aby sme bojovali proti falošným správam, aby sme zvyšovali mediálnu gramotnosť a treba podporovať priamo informácie, ktoré monitorujú a sledujú e, slobodu a pluralitu médií. Bod 3 tu e, zopakujeme naše, náš apel na e, komplexné preskúmanie všetkých aktivít v rámci multimediálnych, multimediálnej zložky. EMF treba stále dosiahnuť a treba tiež nájsť rovnováhu tu. Žiadame o ďalších 4,2 miliónov eur v záväzkoch eh, na rok 2019, aby sme zabezpečili dôležitú činnosť Euronet Plus eh, po tom, čo bude vyčerpaný súčasný eh, viacročný finančný rámec. Domnievame sa, že existencia z ruky do úst je neudržateľná, pričom treba nájsť v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci dlhodobo udržateľné riešenie. Financovanie Euronet Plus od roku 2020 je v, vo výške 8,3 milióna eur e, ročne. Ďalej, zlepšovanie pochopenia občanov toho, čo robí Európa, podpora občianstva. Tu budeme trvať, aby, plánové, aby plánované výdavky financovania Európskej iniciatívy občanov boli e, zvýšené a zvrátené. Je nám ľúto, že rozpočtový eh, dopad nebol prehodnotený na túto iniciatívu občanov a parlament tak nemá základné informácie na to, aby sa rozhodol. Okrem náhrady týchto alebo vrátenia týchto prostriedkov do rozpočtovej linky voláme po 10 zvýšení na základe čísel MMF na to, aby bol dosiahnuté, bolo dosiahnuté určité minimálne zvýšenie. Ďalej bod 5. PPP a tu eh, pre, pre, prípravné aktivity a pilotné projekty v hlavných oblastiach politiky by mali byť podporené. Treba tiež zaviesť nové iniciatívy, ktoré sa môžu stať dlhodobými iniciatívami. Treba zdôrazniť to, že počet PPPA, ktorý bol navrhnutý výbormi počas súčasného volebného obdobia, bol celkom e, pozitívny. E, a preto je nám ľúto, že e, Proces predhodnotenia PPP a komisiou je zlhavý a nezostáva tu čas pred, na to, aby parlament e, pridelil ratingy a aby sa k tomuto vyjadrovala. Tiež e, nám je ľúto, že v niektorých prípadoch ratingy a, pri, a pripomienky komisie sú jasne subjektívne a nehovoria za to, že sú politické a sú ovplyvnené inštitucionálnymi alebo osobnými preferenciami komisie a jej úradníkov. A toto treba zohľadňovať keď budeme, touto témou, keď, keď budeme sa touto témou zabrať v budúcnosti, pretože ja si myslím, ja som to zažil už dva alebo trikrát v tomto procese osobne a možno by sme mali uvažovať nad tým, ako tento proces vlastne prebieha, pretože je to povrchné a nefunguje to správne. Ďalej, toto som spomenul niekoľkokrát, aj keď som svojich teňových spravodajcov nekonzultoval. Myslím, že sa zhodníme, zhodneme, predložiť pozmeňovací návrh, ktorým zopakujeme našu výhradu e, o tom, že Európsky korpus Solidarity bez právneho základu e, nie je funkčný a musíme dosiahnuť tiež konečné rozhodnutie o zdroja financovaní tohto zboru, zboru Solidarity. Ďalej, mandát trialógu by som v prvom rade chcel navrhnúť, aby komisia zlepšila financovanie kultúrnych programov a iných nástrojov, osobitne ESI, pardon, EFSI a Horizon 2020. A v tomto zmysle pripomíname, že projekty súvisiace s kultúrou E, pokrývajú zhruba 11 miliard e, v viacročnom finančnom rámci 2007-2013 a 2019 až 2020. To je takmer 11 miliard. Ja myslím, že by sme toto mali riešiť e, ako číslo 2. Ďalej chceme zopakovať, prosím vás, žiada, žiada predsedajúca, už, to, už by sme sa mohli blížiť ku koncu. Áno, e, chceme zopakovať e, výhradu, že európske školy by mali poskytovať e, kvalifikovanú výuku angličtiny po Brexite vzhľadom k tomu, že angličtina je prevládajúca ako druhý jazyk. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Teším sa na vaše, na vaše pripomienky. Ďakujem veľmi pekne. V prvom prípade by som chcela dať slovo tieňovým spravodajcom na dve minúty. A dostane pán slovo pán Srojevský. E, kolega Lokegard, bardzo precizí. Vážený pán kolega Lokegard e, poskytol veľmi jasné vysvetlenie toho, na čom sme sa dohodli a ja to môžem potvrdiť. Nebolo to jednoduché rozhodovanie, ale kľúčové priority sú pre nás naozaj Erasmus+. Tu máme 20-percentné navýšenie, ktoré požadujeme 10-percentné navýšenie pre e, program Creative Europe a tiež pre mediálny sektor. To je tiež pre nás veľmi dôležité, tam, tam je 22% a 10% k e, Európskej iniciatíve občanov. A ja sa domnievam, že potrebujeme zmeniť náš prístup k týmto e, rozpočtovým linkám. Potrebujeme tlačiť na komisiu, aby zvýšila svoju dôveryhodnosť a aby sa plnili dohody, ktoré sa vykonali a na, ten, na tejto veci sme dosiahli veľmi široký konsenzus. Takže ja chcem len povedať, že spolupráca so spravodajcom bola veľmi dobrá. My žiadame, e, po relatív, my žiadame relatívne skromné veci, teda toto zvýšenie rozpočtu nie je nejaké zásadné. E, v zásade je to proporcionálne k ostatným veciam. Herzlichen Dank, Luigi Mogano. Ďakujem veľmi pekne, pán Mogano. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajcom a tieňovým spravodajcom za tú prácu, ktorú sme odviedli doteraz. Ehm, myslím si, že toto stanovisko, ktoré by sme mali vyjadriť, eh, musí odrážať aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladá výbor pre rozpočet. Spravodajca pán Lokegaard bol veľmi presný, keď pomenoval, ktoré sú tie e, východiskové body a ktoré sú tie zlomové body. E, samozrejme, mm, mm, my nie sme úplne spokojní a nie sme spokojní ani ako e, výbor, pretože mnohí kolegovia od nás žiadajú oveľu viac aby sme mohli samozrejme prejsť na nové predsedníctvo. Ospravedlňujem sa. Nemali sme chvíľku tlmočenie do francúzštiny, ale už je, už je. Ja e, zopakujem, alebo nie. Dobre, e, chcel by som dodať, e, že náš výbor pre kultúru sa vždy jednomyselne vyhlas, vyjadroval s obávami ohľadom škrtov, eh, ktoré predstavilo nové predsedníctvo eh, rady. Pretože sme hovorilo eh, pretože my sme pracovali ako skupina SAD veľmi usilovne na týchto veciach a nebudeme vyjadrovať kladný názor a Mm, samozrejme tak, ako veľmi kolega z EPP pripomenul, v zásade hm, bol nám prijat, pridaný veľmi mierny, mierne navýšenie, ale nie je to nič, čo by bolo hodné e, kultúrnemu sektoru. Takže toto sme žiadali už N krát, ale týmito, s týmito e, číslami jednoducho nemôžeme ďalej pokračovať, pretože nás toto je nepochopenie. Vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel. Ďakujem, Helga Trüppel. Yeah, thank you, Peter. Um, I think the big... Ďakujem. Myslím si, že ten veľký boj bude o MFF, pretože to reflektuje, čo budeme robiť v každoročnom rozpočte. Socialisti hlasovali za tento rozpočet, ja proti. Pretože viem, že budeme mať problém s financovaním kultúrnych programov. Preto si myslím, že ročný rozpočet na rok 2019, o ktorom hovoríme, musí byť ambiciozný na jednej strane, ale na druhej strane musíme byť realistickí ale čo sa týka nového MFF, zabojujme zaň, pretože Nemôžeme o ročnom rozpočte hovoriť e, s číslami 50 hore-dole. To tak nefunguje v politickej aréne. Myslím si, že by sme mali e, sa zamerať zároveň na ročný plán na rok 2019 a MFF, ale to je úplne ďalšia, e, ďalší príbeh. Čo znamená ročný proces prípravy rozpočtu? Musíme byť odvážni. Musíme byť zdvorili, ale pevní. Musíme demonstrovať, aká bude dobrá správna rovnováha. Hovorili ste o Euronete Plus. Ja myslím, že je to urgentné e, zapracovať to do rozpočtu, pretože inak roz, rozpráva o európskej verejnej sfére, na ktorú nemáme rozpočet, nebude mať zmysel. Potrebujeme toto rozšíriť na celú Európu. Je dôležité aj pre voľby budúci rok musíme osloviť občanov a takisto, čo sa týka dezinformácií, investigatívneho novinárstva, tam na tomto fronte treba byť obozretný. E, ja myslím, že ľudia odvádzajú dobrú prácu. Tí, čo tam pracujú, podporme ich a k tomu MSI, na to sa pozriem, ale myslím si, že to sledujem. Ale bola by som ambicioznejšia, hoci existujú v rámci MFF e, určité problémy, napriek tomu zabojujme za záujmy kultúrnej diverzity maximálne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Bild, nech sa páči. Merci, monsieur le rapporteur.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 toto všetko samozrejme je nesené dobrými záujmy, ale nie je to v súlade s pôvodným záujmom programu Erasmus+, kedy išlo o e, špičkové výkony, excelentnosť mládeže a to treba e, naozaj podporiť. A čo sa týka finančného rámca komisie, tak chce strojnásobniť počet príjemcov tohto programu, ale rozpočet bol iba zdvojnásobený. Môžeme si predstaviť, aký dopad to bude mať na mladých Európanov, ktorí budú chcieť využiť podporu pre mobilitu a potom táto bude len obmedzená, bude ich málo. Ja si myslím, že existujú synergie najmä s Európskym sociálnym fondom, ktoré tieto trendy ešte viac posilňujú. Ďakujem veľmi pekne. Ešte by som chcela pripomenúť, že Erasmus Plus nie je na programe dňa. Je to nie je to program zamestnanosti, je to program e, práve e, mobility. Dobre, e, teraz by som chcela spýtať komisie, či by sa chcela vyjadriť. Nech sa páči, dva minúty. Merci, madame la, la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený Pán spravodajca, tieňoví spravodajcovia, vážené poslanky, vážení poslanci, Európska komisia predložila svoj návrh rozpočtu na rok 2019 23. mája 2018. Bolo tam 66 miliard eur, to je navýšenie o 3 v porovnaní s rokom 2018. Tento návrh rozpočtu bol navrhnutý na optimalizáciu existujúcich programov, ale objavili sa tam aj nové iniciatívy snaha navýšiť európsku pridanú hodnotu. A vychádzalo sa z priorít predsedu komisie Junckera, ako uviedol pán komisár Oettinger. Komisia navrhla ambiciózny program, ktorý podporoval tieto priority investície, zamestnanosť a mládež a takisto migráciu, solidaritu a bezpečnosť. Čo sa týka mládeže, vzdelávanie a kultúra tu majú dôležitý zástoj. Chápeme vaše návrhy Berieme ich na vedomie a ďakujeme vám za vašu neustálu podporu týchto programov. A tiež za navýšenie vám ďakujeme, ktoré navrhujete. Ako ste už povedali, úspech našich programov vrhne svetlo aj na žiadosti. Niektoré žiadosti boli odmietnuté. Je tu malá miera príjmania žiadosti, To vytvára frustráciu medzi mladými, napríklad čo sa týka Creative Europe, kreatívnej tvorivej Európy, tohto programu, lebo tam veľký počet žiadostí nemôže byť podporený, pretože absorpcia programu je nižšia, nie je limitovaná a my chceme, aby bolo viac príjemcov, aby kapacita programu bola väčšia. Ako zdôrazňujete, návrh rozpočtu na rok 2019, tak ako ho navrhuje komisia, vychádza zo súm, ktoré boli stanovené v rámci VFR na rok 2014 až 2020, čo sa týka záväzkov. Vy máte pocit, že to je nedostatočné a komisia tu viedla zložité arbitráže, pri, o existujúcich maržiach a rezervách a čo sa týka rozdelenia rozpočtu podľa jednotlivých kapitol. To sa nedotýka rozpočtovej e, výsady, to znamená toho, že je možné požiadať o navýšenie. Ďakujeme vám za vaše návrhy navýšenia niektorých položiek, ale tým, že je 10-percentné navýšenie v porovnaní s rokom 2018, a ešte oveľa väčšie, asi 60-percentné od roku 2014, máme tu 2,5 e, miliardy a v rokoch 2008 až 2014 teraz sa musíme zamerať najmä na mobilitu. Tá má veľký dosah, tá ovplyvňuje život mladých a verejnosti. V rámci programu Tvorivá Európa, navrhovaný rozpočet je v súlade s finančným výhľadom s navýšením o 4 v porovnaní s rokom 2018 a ešte viac navýšený v porovnaní s rokom 2014. Ďakujem, Morten. Mohli by ste to teda uzatvoriť? I'll be brief. Budem hovoriť krátko, pani predsedkynia. To, čo tu odznelo od tieňových spravodajcov, um, to ma teší. Chcem im poďakovať. Naozaj ste všetci odviedli výbornú prácu. Sú to dobré kompromisy. Podporujem to, čo povedali predrečníci, kolegyne, kolegovia. Bol to proces, kedy sa objasnil spôsob myslenia. Na jednej strane sú tu pragmaticky realistickí kolegovia s takýmto prístupom, a na druhej strane kompromisy odrážajú úspešne podľa mňa všetky rôzne prístupy. Ďakujem tieňovým spravodajcom, že sa s tým, toho takto zhostili. Nechceme ešte viac navyšovať tieto čísla, nechceme byť až taký ambiciozný, hoci ambiciozný chceme byť, ale treba to ozrejmiť. Ak niekto má nejaké pochybnosti, ja som ambiciozný a chcem ich premietnúť do rokovaní o viacročnom finančnom rámci. O VFR. Sme zjednotení v tomto výbore, pôjdeme tak do diskusí o VFR, pretože iba tak budeme mať šancu dostať sa k číslam, aké by sme si želali. Takže udržme túto jednotu, to vždy bola naša sila, že sme sa dokázali stmeliť a robme tak i naďalej. Ďakujem pekne za spoluprácu a teším sa na rokovania. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som vám iba pripomenúť 13. júla o 11. hodiny je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov a k celému e, VFR musíme pristupovať veľmi dôsledne a musíme rokovať veľmi tvrdo s kolegyňami a kolegami, aby sme vedeli rozhodnúť adekvátnym spôsobom o nadchádzajúcom VFR v marci a samozrejme pohnúť sa vpred. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, e, Téma rozpočtu nás na rok 2019 na, nás neopustí, pretože sa budeme zaoberať nielen ním, ale aj nadchádzajúcim VFR na ďalšie programové obdobie. Teraz prejdeme na bod 9, ochrana osôb nahlasujúcich porušenie práv únie. A to je tak povediac tá ochrana u whistleblowerov. A teraz by som dala slovo spravodajcovi Kurciovi Maltézemu Mal avšak problémy s lietadlom, nie s vlastným lietadlom, nie že by teda vlastnil lietadlo, avšak e, jeho let proste nepriletel a nemohol tu dnes byť. E, dátum na e, predkladanie pozmeňujúcej návrhov je 12. júlov Nevidím tu nikto, kto by pána Maltézeho zastúpil. Ten návrh je pred vami každopádne. Dám preto slovo e, tieňovým spravodajcom a tí sú traja, ktorí sú prítomní a začneme, a začneme pánom Dragicim. Sure. Two minutes, please. Yeah. After... Dve minúty. Áno, potom, čo Európsky parlament, mimovládky, novinári apelovali celé roky na novú legislatívu, ktorá by chránila širokým spôsobom tieto práva. Komisia napokon predložila legislatívny návrh, ktorý sa vybral tým správnym smerom. Ide o ochranu eh, whistleblowerov, oznamovateľov nekalých skutočností v celej Európe. Je to vo verejnom záujme, záujme obrany slobody a vyjadrenia, slobodného vyjadrovania sa. Posilňuje to zákony únie a politiky únie pretože porušenie takýchto zákonov by mohlo eh, mať za následok vážne narušenie hodnú od únie. Aj vo verejnom, aj v súkromnom sektore by mali vziať do úvahy aktuálne aj potenciálne nekalé aktivity a zneužívanie zákonov. Je tu pokrytá celá oblasť legislatívy Európskej únie a široký diapazon osôb, a takisto sa tu spomínajú priame či nepriame e, pomsty e, týmto ľuďom, ktorí oznámia e, nekalé skutočnosti. Všetko to tu je špecifikované, takisto pokuty za takéto pomstychtivé správanie sa, odplatu za oznámenie Zdôrazňuje sa tu dôvernosť údajov, hovorí sa tu o adekvátnej právnej a finančnej pomoci pre tieto, tak povedia, biele vrany. Aktívnu úlohu by tu mali mať mimovládky, ktoré budú sledovať e, postupy a ochrana ľudí, ktorí sa rozhodnú oznámiť nekalé skutočnosti, potom ďalej nadviaže na konštruktívny dialog e, a ak sa nám podarí tento konštruktívny dialog v našich politických skupinách završiť, bude to úspešný projekt. Ďakujem veľmi pekne a Jill Ellens má slovo. Thank you. Ďakujem, pani predsedajúca. Um, nie, nie je k tomu veľmi čo dodať. Je to veľmi dobrá správa. Vyvážená. Táto smernica má chrániť biele vrany ľudí, ktorí sa odvážia konať vo verejnom záujme a myslím si, že by sme sa mali zomknúť, aby sme túto správu doviedli až do konca a aby ľudia, ktorí toľko riskujú, mali možnosť byť chránení touto legislatívou. Je tam jasne stanovené, aké majú zodpovednosti, aké výzvy pred nimi stoja, aké sú, aký, aká je zodpovednosť zamestnávateľa ochrániť takéhoto jednotlivca. Teším sa na predkladanie pozmejúcich návrhov, ktoré budú v tomto duchu. Myslím si, že to je skutočne veľmi dobrá správa. Ďakujeme veľmi pekne, pani Bild. Bild Sie... Pani Bild, eh, chceli by ste sa vyjadriť eh, k smernici o whistlebloweroch, eh, keďže ste tieňovou spravodajkyňou? Excusez-moi, encore une fois. Ospravedlňujem sa. Ďakujem. Tí, čo oznamujú nekalé skutočnosti, robia nám všetkým vynikajúcu službu, pretože vlastne sa správajú podľa práva. E, idú proti sociálnemu dumpingu. Je treba ich chrániť. Nielen ich fyzickú bezpečnosť, ale chrániť ich aj e, právnicky, pretože môžu byť stíhaní, prenasledovaní a to by ich mohlo odradiť aj iných od oznamovaní takýchto nekalých skutočností. Takéto zistenia sú priam šokom, elektrošokom. Treba veci rýchle vyriešiť. Máme tu nedávne medzinárodné škandály, ktoré sa dajú uviezť ako príklad. Preto oznamovatelia naozaj si zaslúžia ochranu. Pán Maltéze poskytuje rôzne stupne, ponúka v tomto texte, aby sa poskytli rôzne stupne ochrany. My na základe francúzského práva žiadame, aby na úrovni e, súkromnej firmy sa mohol každý vyjadriť k tomu, čo táto firma robí, prípadne aj verejne. A takýto oznamovateľ by mal byť chránený, ak oznámi závažné fakty porušujúce zákony alebo nekalé fakty. Potom tá organizácia, v ktorých e, došlo k problémom, by sa mala mať možnosť napraviť sama bez toho, že by do toho vstupoval hneď súd alebo verejnosť. Je treba chrániť naše základné hodnoty, je pravda, že existujú rôzne interpretácie v rámci EÚ, je tu širší pohľad, širší záber politický Mm, neviem, či je to žiaduce, skôr nie. Je nutné, aby oznamovateľ nekalých skutočností bol chránený zákonom, aj keď sa konštatuje na konci, že sa zákony neporušili, aj keď oznamovateľ koná v dobrej viere, aj tak musí byť chránený, nesmie sa to spolitizovať. Ťažko by potom e, ďalší pokračovali v takýchto odvážnych činoch. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa opýtať komisie, či by sa chcela vyjadriť. Nech sa páči. Thank you very much, chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Poznamenali sme si e, to, čo sa k tejto správe povedalo, to, čo tu odznelo, Myslím si, že návrh tejto smernice je vítaný. Možno jedna poznámka, ktorá sa týka začlenenia hodnôt únie. Do tohto textu súhlasíme, ale nezachádzajme priďaleko, neprekračujme rozsah pôsobnosti tejto smernice a z dôvodov právnej istoty skutočne takéto typy porušenia práva, takéto nekalé činy, to bude veľmi zložité e, vymedziť. Ďakujem veľmi pekne vzhľadom e, na to, e, že tu spravodajca nie, nemôžeme mu dať ani slovo. Hm. Zajtra o 12. uplynie lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov a 24. septembra budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch na výbore. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme na bod 10, ktorá je výmena názorov s komisiou o viacjazyčnosti a komunikačnej politike komisie a Európskej únie. Teraz eh, by sme chceli otvoriť tému, eh, ktorá je veľmi dôležitá aj pre európskych občanov a občianky. Chceli by sme poukázať na celú eh, paletu informácií, eh, ktoré títo občania môžu nachádzať na stránkach komisie. Eh, k tomu by som chcela počiarknúť, že náš výbor eh, sa vyjadruje aj formálne k téme viac jazyčnosti. Sme príslušným výborom a občianky a občania sa stiaž, častokrát sťažujú, že informácie o programov a informácie k nástrojom sa nenachádzajú e, v ich jazykoch na stránkach. Máme 24 oficiálnych jazykov a častokrát e, je ale na stránkach dostupných jazykových mutácií oveľa menej e, a niekedy iba v angličtine. Otázka je, akým spôsobom môžeme komunikovať politiky EÚ, keď ich ani neprekladáme. Samozrejme, toto je viacstraná téma, o ktorej sme hovorili už viackrát tu na výbore. A, a zároveň sme už poukazovali častokrát na to, že v mnohých oblastiach sa nič nehybe dopredu. No. Um, moji asistenti si dali e, prácu s tým, že si pozrela stránky na programy a iniciatívy, za ktorý je zodpovedný náš výbor a máme k dispozícii veľmi dlhý elaborát e, screenshotov e, našich vlastných európskych stránok, ktoré vo veľkej časti sú dostupné iba v angličtine, e, kde sú iba prepisované súbory predkladané a to samozrejme sa týka príspevkových formulárov kde my sa snažíme e, odovzdať nejakých, nejaké posolstvo e, európskym občanom. A samozrejme, je to aj záležitosť prekladateľských služieb, e, Nemalo by to byť tak, že občania stiahnu a sami si vybavia e, tento e, preklad. To je zvlášť katastrofálne, že práve ani v našej oblasti tento problém nie je vyriešený. A chcela by som dať teda slovo dať zástupcom. E, komisia poukázala im aj a počerkla aj tento prípad moja asistentka našla mnohých, mnoho takýchto prípadov, kde situácia nie je uspokojivá a preto sa teším, že máme troch zástupcov troch generálnych riaditeľstiev. Pani Kristina Nagy eh, z DG 5, 5. A musím pani Kristýna eh, Nať eh, z DGKOMA 5, eh, Valeria Daro, mm, vedúca oddelenia z manažmentu dopytu z DGTS 1, pán Markofín, ktorý je zodpovedný z DGEAK a Kristýna Nať, ktorá je zodpovedná za európske webové stránky SDG.com. Predtým, než vám dám slovo, eh, chcela by som začať eh, niekoľkými otázkami, ktoré zohľadňujú to, čo som práve povedala eh, a ktoré sú dôležité pre našich občanov. Prečo tieto dokumenty nie sú preložené, prečo to tak dlho trvá a prečo tieto majú byť prekladané a chcela by som každému z vás dať slovo na 5 minút a potom eh, prejdeme na krátku diskusiu. Neviem, kto z vás začal. Pani Nať, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za tento úvod. Ďakujem vám aj za to, že ste nám dali túto príležitosť eh, popísať alebo prezentovať eh, ten prekladateľský režim alebo prekladový režim našich webových stránok. Tiež treba povedať, že Ehm, že sú to aj určité problémy, ktoré nás trápia, čo všetko musíme riešiť. A e, ja by som to všetko chcela popísať spolu s mojimi dvomi kolegyňami, ešte k tým skratkám. E, Valeria Taro e, má, má na starosti plánovania a koordináciu prekladateľskej činnosti na generálnom riaditeľstve pre preklady a v Francesca Pagnosin má zase na starosti webové stránky generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru. A my v týchto našich prezentáciách by sme chceli eh, popísať, ako fungujú tie weby, eh, s ktorými sa najčastejšie stretávate. Ja som zodpovedná za webové stránky pre komunikáciu a našim eh, naš, našou úlohou je skúmať e, a, a, alebo teda pripravovať všetky tieto webové stránky a skúmať, ako fungujú. My máme teda stručnú prezentáciu, ja som si ju priniesla so sebou a e, teraz prejdem do angličtiny, pretože to je pre mňa jednoduchšie. Takže veľmi stručne by som chcela e, začať pár kľúčovými číslami, tí, ktoré sa týkajú tejto, tejto, tejto skupiny webov, na základe ktorých uvidíme tú zložitosť problému, s ktorým sa tu potýkame, ako aj výsledky, ktoré sme dosiahli. Minulý rok e, navštívilo naše stránky viac ako 140 miliónov e, unikátnych návštevníkov. Toto sa týka e, webových stránok, ktoré spravuje Európska komisia. Počet návštev, celkových návštev, bolo 220 miliónov toto je druhé miesto podľa Alexi v kategórii spoločnosť vláda a na, na domene .eu e, to bolo tiež druhé miesto, e, čiže tam e, a, a v tejto, do, do tejto domeny patrí vyše 3,7 milióna webov. Takže tu vidíme, že tento portál Európa EU je ako si e, vizitkou Európy. Pre mnohých občanov je to jediné, jediné miesto kontaktu s inštitúciami, takže my našu zodpovednosť, našu povinnosť berieme veľmi vážne a snažíme sa poskytovať e, našim občanom, našim spotrebiteľom e, čo najkvalitnejšie služby na všetkých zariadeniach a v jazyku ich voľby, pokiaľ to je samozrejme možné. No a dosahujeme to tým, že máme veľmi jasné usmernenia ktoré sa týkajú poskytovania takýchto služieb, e, viac jazyčných služieb. A máme e, v princípe dva, dve kategórie požiadaviek. V prvom rade je tu požiadavka prekladať všetok obsah na týchto webových stránkach do úradných jazykov Európskej únie. Ak e, dajme tomu, tu je kritérium to, že ak by neexistencia jazykovej verzie mohla spôsobiť občanom vážnu újmu, pokiaľ by nemohli, dajme tomu, podnikať alebo niečo, e, nejak, nejakú službu Európskej únie využiť tak e, toto samozrejme má prioritu. A potom je tu e, proces e, určitých konzultácií, teda kedy takýto preklad je, je právne vyžadovaný alebo, alebo zákonom vyžadovaný. No a v takom, a ďalej sa snažíme o stabilný kontent, stabilný obsah. Ďalej máme iné, iné alebo druhé, druhý súbor prípadov, druhý okruh prípadov je pre rýchle sa meniaci obsah. Tam je ten rozsah jazykov, do ktorých sa tento obsah prekladá, založený na určitých, e, určitých dátach, určitých východiskách. Čiže v prvom rade, e, ktorým jazykom pravdepodobne užívateľia budú rozumieť, čiže neprekladá sa vždy do všetkých jazykov. A po druhé, e, či sú k dispozícii zdroje na to, aby sme prekladali takýto rýchlo, tak, tak povedať, rýchlo obratkový obsah do všetkých jazykov. A teraz sa pozrime na to, čo je čo nazývame vlastne tým zákonným obsahom. Tu sa snažíme publikovať to, čo, má, to, to, čo sú s legislatívou e, vo všetkých jazykoch a linkujeme na Eurlex alebo TED. A to znamená, že aj keď, dajme tomu, náš web by nebol vo všetkých jazykoch, tak ten, ten nalinkovaný obsah, teda zdrojové, dajme tomu zákonné normy, zvyčajne sú preložené do všetkých úradných jazykov Európskej únie. Ďalej, e, Vzhľadom k tomu, e, že tieto weby sú, in, sú medziinštitucionálne, snažíme sa udržiavať nejakú rovnováhu. A toto je teda prioritou sú samozrejme tie vysokourovňové stránky. Neustále sa snažíme zlepšovať tento náš systém, neustále do neho investujeme, čiže to, čo v budúcnosti plánujeme, tak napríklad to zahrňa jazykové pokrytie info stránky Európskej komisie, tam ideme do prvých, alebo chceme ísť do prvých troch úrovní navigácie, navigačné elementy e, a tak ďalej. Potom e, určité E, z hľadiska, dajme tomu, výsledkov konzultácií, tam by sme vždy chceli mať preložené aspoň krátke zhrnutia a tiež chceme aktualizovať usmernenia, ktoré sa týkajú jazykového pokrytia a poskytovania podpory e, rôznym útvarom komisie. Takže veľmi stručne, aký, e, čo to je tento prístup založený na faktoch alebo na dátach, evidence-based approach? My sme e, realizovali pomerne rozsiahly prieskum našich používateľov pred niekoľkými rokmi. Týkalo sa to mnohých rôznych oblastí, ale je to veľmi relevantné aj z hľadiska jazykových variant. Viac ako 100 7 tisíc e, ľudí zareagovalo, takže ja si, myslíme si, že je to pomerne reprezentatívna báza. Títo ľudia boli z 211 krajín, takže my sme identifikovali v tomto kontexte určité, v tom kontexte, o ktorom hovoríme, tzv. aktívne jazyky, teda prvý jazyk, e, materinský jazyk a tak ďalej, sekundárny alebo pasívny jazyk, v závislosti od dôvodu, pre ktorý e, títo ľudia chceli vlastne túto našu stránku využívať. A druhá Druhý nástroj, ktorý sme, ktorý sme využili e, pri tomto e, prístupe založenom na faktoch, je webová analytika, to je analytika, analytika ktorá sa priebežne vytvára. Čo sme, čo sme zase takto dozvedeli? Zistili sme, že v závislosti od témy ľudia majú odlišné potreby a to iste niekoho neprekvapí, že napríklad v oblasti ako výskum e, chemikál alebo chem, chemické látky, tie odbornejšie oblasti, vedecké oblasti, tak tam je väčšia šanca E, napríklad e, uspokojiť návštevníkov aj angličtinou, pokiaľ ide o nejaké osobné záležitosti, dôchodky, možnosť, e, možnosť života na dôchodku v inej krajine, tak tam e, ide o menej odborné oblasti, takže tam potom má zmysel publikáciu o viacerých jazykoch. A tu vám ukážem, čo sa deje napríklad v preferovaných jazykoch pre oblasť kultúra, tak povediac. Tu vidíme, že angličtina ako aktívny a pasívny jazyk e, vedie, dosahuje takmer 90%, teda takto sme dosiahli, alebo zasiahli takmer 90% ľudí, avšak sme si vedomi tohto tohto rozdielu. Tuto sú ľudia, ktorých, eh, ktorí anglicky nevedia ani aktívne, ani pasívne. No a uzatváranie toh, tejto priepasti, eh, to prebieha tiež na základe faktov. My eh, tu vidíme, že ak ak použijeme, ak, alebo ak preložíme dokumenty do angličtiny, francúzštiny, nemčiny, tak sa ten, tá priepasť alebo ten, ten rozdiel zníži na nejaké 3%. Ja viem, že to nie je dokonalé, to znamená 3% ľudí nevedia ani jeden z týchto troch jazykov použiť, alebo nedokážu si to prečítať. Nie je to dokonalé, ale toto je náš prístup. Ďalej, ehm, akým spôsobom sa prepína do ďalšieho ehm, dostupného jazyka. My sledujeme, aké dokumenty alebo stránky si užívateľ, alebo užívateľ nedokázal ehm, vyhľadať napríklad v rámci podnikového informačného webu sme zistili, že jedna stránka, ktorá nebola preložená, ale veľa napríklad španielských občanov sa na ňu snažilo dostať, teda snažilo sa prekliknúť španielčinu a my toto sledujeme a zistíme, že teda je potreba toho prekladu a potom sa tomu priradi priorita. No a v tejto práci máme veľa víziev, ktoré musíme prekonávať, ktoré súvisia na jednej strane so zdrojmi, na druhej strane s kvalitou. Musíme využívať eh, zdroje, ktoré máme k dispozícii veľmi efektívne vy ste práve hovorili o viacročnom finančnom rámci. Tento rozpočtový e, pohľad alebo úhol pohľadu veľmi dôležitý. E, my musíme samozrejme neustále zvažovať jazykové pokrytie versus náklady na preklad a tiež kvalita e, tej redakčnej práce prekladov na webových stránkach komisie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, čiže nemôžeme zlaviť z kvality. Potom je tu tá odborná zložitosť v v digitálnej, sfé- v digitálnej ére my samozrejme musíme veľa investovať e, do toho, aby sme mali správne nástroje na preklad. Napríklad sa snažíme zvyšovať automatizáciu prekladov v, tejto, v tomto zverejňovaní. V súčasnosti len 20 e, stránok e, komisie je na rovnakej platforme, čiže toto napríklad zvyšuje tú komplikovanosť stránok a tiež publikácia tých stránok formou určitej modularity je obmedzenie, ktorému čelíme, ktoré musíme prekonávať. No a teraz by som dala slovo Franceske Pagnosin. Ďakujem veľmi pekne, Kristýna. Budem hovoriť veľmi, veľmi stručne. Môžete na tejto stránke vidieť zhruba prehľad jazykovej politiky, ktorú zastrešuje práve naše generálne riaditeľstvo. Toto sú stránky, tri hlavné stránky, ktoré sú k dispozícii vo všetkých jazykoch, Erasmus, e, vzdelávanie a, e, a školenie Európsky rok e, kultúrne dedičstvo. Toto, je k dispozícii vo všetkých stránkach. A potom vidíte klesajúci počet šport, napríklad aj len v angličtine ten e, sa poskytuje vlastne na vnútroštátnych stránkach, ktoré sú na to zamerané a tie sú samozrejme potom v domácom jazyku. Toto sú teda stránky, ktoré spravuje komisia, aj ich jazykové mutácie. No a ehm, teraz k, k tomu, čo vlastne robíme. My sa snažíme príjmať opatrenia zamerané na racionalizáciu a to je, to je prvá ehm, prioritami. Na jednej strane chceme zabezpečovať webové stránky, skvalitňovať obsah, ktorý tam je, poskytovať obsah čo najväčšiemu počtu užívateľov, e, v tomto prípade občanov, ale zároveň e, chceme znížiť, e, alebo teda zaťažiť prekladateľské služby primerane, pretože my chceme poskytovať univerzálnu službu a našim cieľom je, je prekonávať prípadnú jazykovú bariéru, ktorá ktorej užívateľ našich webov čelí. V tomto rámci ste už hovorili o účasti na programoch a toto je pre nás priorita, pretože teraz uvedem niekoľko príkladov. Napríklad v prípade Erasmu viete, že e, je tu systém Sesam a tento sprievodca na rok 2018 bol publikovaný vo všetkých jazykoch v ten istý deň alebo v deň, v deň zverejnenia. Čiže my sme preklady mali k dispozícii hneď pri otvorení programu vo všetkých jazykoch. Toto je veľmi dôležité pri takomto programe. Tiež napríklad na webových stránkach komisie spolupracujeme s ľuďmi z národnej úrovne, s našimi helpdeskmi v jednotlivých členských štátoch. Napríklad to platí pre kreatívnu Európu a tu nie len, že oni nám poskytujú informácie vo vlastnom jazyku, v domácom jazyku, ktoré my potom zverejníme, ale takýmto spôsobom tí, ktorí sa chcú zúčastňovať e, rôznych programov, tak majú vlastne lepší prístup e, tým, že sú na webových stránkach komisie. Takto chceme vyrovnávať e, rôzne nerovnosti alebo teda rozdiely, ku ktorým by mohlo dôjsť, ak sa používajú nejaké jazyky ktorých je obmedzený počet. Takže takto my sa snažíme e, redukovať ten problém nerovnosti prístupu k informáciám. A tiež sme zlepšili napríklad, a toto je niekoľko príkladov, um, stránky Erasmus+, ktoré ste si možno všimli, že e, celé alebo časť bola prepracovaná, bola zmenená štruktúra, vzhľadom k tomu, že niektoré časti neboli preložené do rôznych jazykov. A teraz všetky stránky by mali byť vo všetkých jazykoch. A stránka, ktorá je základná a tam, kde vlastne môže záujemca podať svoju žiadosť a prihlášku, teda stránka, ako sa prihlásiť, tak tá je samozrejme teraz tiež vo všetkých jazykoch. To je veľmi dôležité pre, pre potenciálneho užívateľa tohto programu. A na záver eh, by som ešte chcela povedať, že sa riadíme metodikou, ktorú vysvetlila Kristína, teda evidence-based, alebo vychádzame z, z dôkazov, z faktov. Aj my chceme však efektívne využívať zdroje, to je nevyhnutné. Chceme sa takisto trvalo zlepšovať a eh, vždy si musíme uvedomovať, že my chceme predovšetkým poskytovať službu užívateľom našich, členových, našich webových stránok. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani, pani predsednička. Tak e, ja viem, že um, musíte hospodáriť s obmedzenými zdrojmi aj vy, ale to, čo ste nám povedali, tak nepovažujem za úplne uspokojujúce. A povedal by som, povedal by som, že tie, e, tie pokyny pre centrálne programy, tie by, alebo teda, teda inštrukcie e, pre všetky hlavné programy by mali byť v 24 jazykoch a ja si myslím, že to nemožno považovať za nejaký veľký úspech, že sa to deje, to je normálna vec. Ak e, existuje nejaký súbor nástrojov e, pre, ja neviem, programy, športové programy, ktoré sa týkajú miestnych škôl, no tak je asi možno máte to, dajme tomu, v Nemčine na prvej stránke a v tých ďalších stránkach, na tých ďalších stránkach alebo v hĺbších úrovniach to už je len v angličtine. O tomto zrejme hovoríte, že v tej oblasti šport e, tam je to len v jednom jazyku a to povede len k tomu, že tí žiaci si potom kliknú možno skôr na niečo iné, čo je v ich jazyku a mnoho stránok e, vlastne tým, že sú len v angličtine, tak e, sa ani nedostane k očiam užívateľa a tiež to keď niekto povie, že pasívne po anglicky, tak to nemusí znamenať, že si to aj chce v angličtine čítať. Možno je to príliš veľká záťaž. A teraz tu máme jeden veľký problém, že my musíme o 10.30, presne o pol skončiť, pretože príde rakúske predsedníctvo, štyria ministria. Preto by som chcela teraz dať eh, slovo eh, Sabine Ferhajen a Silvii Kosta, ale chcela by som ich poprosiť, aby hovorili naozaj veľmi stručne. Teda, neviem, možno sa k tejto téme ešte vrátime, ak bude čas a ja vám potom môžem dať eh, slovo Ehm, všetky tie podklady, ktoré sme vám dali, alebo ktoré, ktoré, ktoré sme zistili. Takže ja budem musieť e, byť aj troška nezdvorila teraz, pretože naozaj nemáme veľa času a ministri nepočkajú, takže e, budem musieť prerušovať. Hovorili ste o číslach, pokiaľ ide o Nemčinu, tak tam máte než, menej než 20%, alebo dokonca 10% ako aktívny jazyk lenže máme 100, milión ľudí, 100 miliónov ľudí v Európe, ktorí hovoria e, po nemecky a to je ich materinský jazyk, čiže to veľmi nesedí. A tie preferované jazyk to tiež je síce zaujímavé, ale e, tu treba zohľadniť aj to, koľko ľudí hovorí týmto jazykom ako materinským. A ja by som chcela, tu nejde naozaj o Nemčinu, tu ide o to, aby sme hovorili o aby sme pracovali so spolahlivými faktmi. No a teraz k tomu, čo hovorila Petra Kamerevert, že stránky Erasmus Plus sú vo všetkých 24 jazykoch. To je fajn, ale 4 roky potom, čo ten program bol zavedený, 4 roky trvalo, čo e, teda ľudia, ktorí sa snažili e, zúčastniť na tých programoch, zlyhávali alebo narážali na jazykovú bariéru, tak, e, a to práve vo východnej Európe, alebo tam, kde, tam, kde to vlastne potrebujeme najviac, teda mladí ľudia, ktorí ešte nemajú tieto medzinárodné skúsenosti a práve tých chceme e, tým chceme, dať, tým chceme dať túto možnosť vycestovať, tak to nie je naozaj nejaká veľká výhra. Teraz ten šport, že je len v angličtine, to je predsa základný program, to je, to je predsa úplne zásadné pre malé športové kluby alebo zväzy a ani nie tak pre nejakých manažérov, ktorí možno po anglicky hovorili, ale ako to má fungovať cezhranične, keď je to len po anglicky a je to už tak komplikované, teda žiadať e, o žiadať o tieto granty v tej športovej oblasti. To, um, po, tu potom hrozí, že sa aj na tých stránkach vlastne musí odpovedať po anglicky, čiže nielen, že informácie po anglicky, ale ešte aj odpovedať musíte po anglicky a tie skúsenosti, ktoré máme my v našich e, volebných okrskoch, tak e, my napríklad vieme, že malé a stredne veľké podniky sa stiažujú na to, že informácie, ktoré sú pre nich e, existenciálne dôležité, sú len v angličtine a mnohé z nich sa tým pádom ani nezúčastnia, pretože si neveria v tej angličtine dosť na to, aby e, tú prihlášku vyplnili kvalitne. Takže ja by som povedala, že tu na jazykovom režime naozaj záleží a na tom, na tom ešte musíme popracovať. Tu sme samozrejme museli preukázať aj dostatočnú snahu, ale to aj v tých časových limitoch, ktoré sme museli zobrať do úvahy vzhľadom na to, že sme na konci programového obdobia. A myslím si, že práve z tohto ohľadu považujeme za prístup k programu, má veľk, veľmi veľký sociálny vplyv, pretože priamo ovplyvňuje tých ľudí a je to dvakrát tak e, dôležité e, v prípade prístupnosti. A chcela by som sa opýtať e, otázku. Hovorili sme o časti automatizácii a lingvistickej jazykovej techniky. Toto prináša výsledky, ale samozrejme mohli by sme zvýšiť investícií, aby sme mali tento automatický prístup, ktorý by bol využiteľnejší tam, kde nie je potrebné veľmi konkrétne a presné preloženie. Vy ste takisto spomínali, že pre Erasmus je ukončená táto operácia. Avšak, e, čo sa týka e, tém kultúry, tam sme tiež e, pozadu voči tém napríklad GAPu. Mali by sme teda prekryť e, tieto e, medzery a pochopiť, či tieto, tieto medzery vznikajú práve kvôli technologickým nedostatkom alebo kvôli finančným nedostatkom Takže mali by sme mali mať komplexnejšiu e, prístupnosť e, k programom. A samozrejme, toto je dôležité tak pre komisiu, ktorá by nám mala povedať. A mali by sme vedieť určiť uh, mantinely. No a posledná vec. Národné agentúry, aby sme sa rozumeli správne. Keď hovoríte o národných agentúrach, hovoríme o akom type spolupráci. E, pretože tiež agentúry niečo prekladajú, niečo nie, niečo si nechávajú vo svojich uh, jazykoch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A e, kolega na jednu minútu, pretože si musíme vypočuť ešte odpovede. Аз искам само да няколко данни да ви дам. Благодаря за изчерпателната информация. Бях докладчик на темата за... By som sa spýtať informáciám a spravodajcom. Ďakujem. Този процент е 80 hovoriť e, asi môjim vlastným jazykom. V Bulharsku máme teda podobný problém a počúvame mnoho populistických e, hlasov, ktorí toto počúvajú, ktorí síce hovoria vlastným jazykom a vyslovujú sa v ňom proti EÚ. Musíme si položiť otázku, čo by ste podnikli na to, aby sme e, podporili aj úlohu malých jazykov a ešte dačo 13. júna eh, sme mali v plenárnej eh, sále debatu o jazykových kompetenciách jazyko, eh, Európskej únie. Čo Európska komisia podnikne v tomto zmysle? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tri minúty na odpovede a musím na tom naozaj nástojiť, pretože máme veľmi málo času. E, začne ten, kto chce.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 Samozrejme, ďakujem e, veľmi pekne pani Kosta za automatický preklad, e, ale respektíve strojový preklad. E, komisia na tom pracovala veľmi intenzívne, aby sme mali takýto systém pre všetky jazykové kombinácie do všetkých jazykov. Je to systém, ktorý je využi- využívaný aj v samotnom DGT ako základ na uľahčenie a zjednodušenie a z, predovšetkým zrýchlenie procesu prekladu. Avšak e, vzhľadom na to, že musíme dodržiavať určitú kvalitu a nie len legislatívnych textov, ale aj ostatných textov, e, nemôžeme, e, nemôžeme pracovať bez prekladateľov. A samozrejme, zriadíme sa samozrejme množstvom práce, ktorou sú zaťažovaní ľudskí prekladatelia alebo e, prekladatelia, ktorí sú ľuďmi, nie strojmi. E, takže e, samozrejme k dispozícii sú rozličné materiály. Je tu preklad na základe ich neuronových prekladov za pomoci umelej inteligencie. To je samozrejme vec a systém, ktorý je veľmi zaujímavý pre komisiu a ktorým sa zaoberajú samozrejme aj národné orgány, ktoré môžu využívať tento systém a ktorý garantuje do určitej miery bezpečnosť a ktorý spolupracuje aj s určitými komerčnými systémami. Takže efektívne je tu pokrok, avšak nemôžeme e, e, pracovať bez ľudského zásahu do prekladu. Aby som odpovedala na otázku národných agentúr, tie majú kontraktačnú povinnosť zverejňovať dokumenty na ich stránkach a formuláre a kandidátky e, na jednotlivé programy ako Erasmus++. Takže majú e, po, e, povinnosť a samozrejme majú takisto aj povinnosť, pokiaľ sa to od nich požiadať, aby preložili jednotlivé časti. Takže čo sa týka jednotlivých programov, všetky kandidatúry, všetky kandidátky, všetky kritéria by malo byť vo všetkých jazykoch. Nemala by tu byť nejaká pasívna bariéra, aj to, čo sa týka agentúr, aj takéto veci sú možné, takže možno eh, by sme mohli týmto spôsobom zodpovedať aj o tej časti o kreatívnej Európe. Penso che sia tutto. To je myslím všetko. Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa, že máme tak málo času a pracujeme tak natesne. My, myslím, že k tejto téme by sme sa mali ešte vrádiť. E, e, my, rovnako ako predtým, sme trošku nespokojní a myslím si, že keď, e, keď povieme, povieme niečo po anglicky, je veľmi veľkou výhodou, že na to môžeme odpovedať materinskou e, rečou. Samozrejme, tá úroveň e, prekladov je zatiaľ veľmi neuspokojivá a musíme si dávať pozor na to, že tie programy, e, ktoré sú tu naozaj pre ľudí, nemôžeme vychádzať z toho a z predpokladu, že všetci vedia po anglicky. A musíme zobrať tú špecifickú situáciu, ktorá, na ktorú bolo poukázané v Bulharsku, že členské štáty, kde práve tie programy, aby sa ich zúčastňovali jednotlivé občania. Musíme sa naozaj postarať o to, aby boli predkladané e, v ich materinských jazykoch. E, budeme samozrejme túto situáciu aj naďalej sledovať a dúfame, že sa e, príjmu, príjme určitá forma pokroku a dosiahne sa určitá forma pokroku ale samozrejme e, budeme tak povediať aj naďalej šliapať na peti a dúfame, že krok za krokom e, sa budeme posúvať dopredu. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli e, k nám. Dobre, budeme teraz pokračovať v programe našeho eh, dňa a dostaneme sa na program dňa 11 a je mi veľkou cťou privítať eh, rakúske predsedníctvo. Eh, rakúske predsedníctvo práve prevzalo žezlo predsedania. Máme tu dnes štyroch ministrov a tí samozrejme pokrývajú relevantné témy, ktoré sú dôležité aj pre náš výbory. A, a samozrejme pokrývajú rozličné ministerské povinnosti. A je mi veľkou cťou, že máme práve štyroch, e, štyri, e, štyri ministerky ministrov tu e, privítať pán Heinz Fassmann, minister školstva a vzdelávania E, pani Julian Bogner Štraus, ministerka pre mládež a minister kultúry a to, a to v druhom paneli približne 11.30 e, budeme mať e, podpredsedu vlády pána Heinza Štracheho, ministra športu a, a rovno a pána Gernota Blumela, spolkového ministra pre umenie, kultúru, média a EÚ pre každého ministerku a ministra máme vyhradených približne 10 minút a potom budeme mať časť a priestor na otázky a odpovede približne 20 eh, minút, aby sme sa mohli porozprávať. Takže pán minister Fassman, pani ministerka Bogner Štraus, ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli. Je pre nás veľkou radosťou a cťou. Sme radi, že Rakúsko predsedníctvo eh, je veľmi dôležité pre budúcu integráciu Európskou úniou. A samozrejme, nezme, eh, nečelíme len veľkými vnútorným eh, výzvam, ale aj medzinárodným výzvam, ktoré by mali zabezpečiť e, a určiť do budúcnosti miesto EÚ v celom svete. Rakúske predsedníctvo preto stojí pred zložitou úlohou definovať politickú e, víziu a dať rámec európskym snahám a e, tu by Európska únia mala zohrávať centrálnu, ústrednú úlohu a samozrejme ako predsednička e, výboru pre kultúru e, táto práca, a tu sa vzťahuje na celý výbor, je nesmierne e, dôležitá, aby sme mali zabezpečiť podporu výboru vašim snahám. A samozrejme, na oplatku počítame aj s vašou podporou v oblasti mládeže, vzdelávania, výchovy že by ste nás podporili tam, eh, kde, eh, kde sa týka napríklad finančného plánovania, kde už máme niekoľko definovaných prianí, respektíve želaní a očakávaní. Eh, dobre, ja to teraz skrátim, dám slovo napríklad najprv pánovi ministrovi školstva, pánovi Fasmanovi. Budeme mať potom krátku sériu otázok a odpovede a potom pani ministerke Bogner Strause. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Poslankyne, poslanci, dámy a páni, chcel by som sa poďakovať za pozvanie. Myslím si, že aj vo svojej úvodnej reči ste definovali dôležitosť výchovy a vzdelávania a samozrejme ktoré bude významné pre jednotlivé národné spoločnosti, ale aj pre európske spoločenstvo ako e, také, ktoré nás má priviesť k vzájomné porozumenie pre mňa. Je to významná príležitosť. Ak by som mohol využiť týchto 10 minút, chcel by som sa sústrediť na tie veci, e, ktoré považujeme za ústredné pre naše rakúske predsedníctvo. A Samozrejme, tými sú nepochybne rokovania ohľadom programu Erasmus. Program Erasmus na konci mája bol e, predstavený akým spôsobom by mal vyzerať jeho budúci vývoj a samozrejme e, to môžeme ovplyvniť v nasledujúcom pol roku. Program Erasmus využíva e, tú zotrvačnú e, sílu, ktorú už e, v oblasti vzdelávania dosiahol. Bolo to potvrdené aj na rokovaní rady v roku 2017 a myslíme, že práve takúto chvíľku by sme mali využiť. Erasmus eh, Plus je jedným z najúspešnejších eh, programov, ak by som mohol povedať dokonca tým najúspešnejším programom v, celej dej, v celých dejinách Európskej únii. Je to symbol spoločného dospievania európskej eh, mládeže, ktorí navštevujú iné univerzity, iné mesta, ale je to predovšetkým veľmi konkrétny nástroj, e, ktorými budujeme európsku identitu. E, bolo tento mechanizmus vytvorený pred 30 rokmi a odvtedy sa na ňom zúčastnilo 9 miliónov ľudí. A samozrejme aj hodnotenia programu poukázali na to, že ľudia, ktorí sa zúčastnili programu Erasmus majú menšiu nezamestnanosť, majú väčšie šance zamestnať sa e, dobre a buduje to aj dobré európske povedomie. Takže v prípade tohto programu som nielen optimistický, ale veľmi aj motivovaný e, dobre zabezpečiť tento programu. E, zároveň by tento program by mal byť rozšírený, mal by byť integratívnejší Samozrejme, toto nie je žiadna revolúcia programu, je to skôr jeho ďalšie rozvinutie. To dáva samozrejme e, zmysel, e, pretože nevidím dôvod na to, aby sme tento program kompletne prestavovali, e, pretože už úspešný je. Program Erasmus bude mať tri kľúčové akcie. To je predovšetkým podpora mobility. V druhej oblasti je spolupráca medzi inštitúciami a v treťom slede je podporovať spoluprácu na medzivládnej a medzirezotnej e, úrovni v oblasti politik vzdelávania a výchovy. Tu e, samozrejme spadá aj myšlienka európskych univerzít, to znamená spoluprácu týchto univerzitných inštitúcií, ktorí by mohli vystupovať e, spolu a hovoriť jedným hlasím a hlasom a e, mali byť vytvoriť e, spoločné študijné programy, ale intenzívnejším spôsobom, než tomu bolo doposiaľ. Európske univerzity by mali byť odpovedenou na e, e, veľké tradičné univerzity e, inde na svete, ako napríklad na východnom pobreží USA. My sa témou týchto tzv. European Universities alebo európskych univerzít budeme zaoberať spolu s kritériom mobility ale kde budeme klásť otázku nielen na vzdelávanie v zahraničí, ale aj na vzdelávanie e, a zvyšovanie povedomia o Európy. Čiže chceli by sme dosiahnuť o niečo viacej, než dosahujeme teraz, aby sme takýmto spôsobom pretože v mnohých e, štátoch je to záležitosť e, ktorá by mohla pokrývať ešte dlhší čas. Takže program Erasmus je stredobodom eh, našich jednaní a našej práce a myslíme si, že eh, Erasmus je pozitívne vnímaný aj vo všetkých ostatných členských eh, štátoch a uvidíme samozrejme počas rokovaní, ako to pôjde dopredu. Ďalším ťažiskovým bodom je záležitosť vzájomného uznávenia. Nie je to, nehovoríme len o akademickej oblasti, pretože tam v ostatných rokoch sme už tam dosiahli veľmi veľa, e, napríklad nariadenie o lisabonskom uznávaní akademických titulov a dosiahnutom vzdelávaní. Je to lisabonský dohovor a samozrejme a e, Boloňa samozrejme my sme po vzájomnom uznávaní veľmi ďaleko, ale ale nie sme príliš ďaleko e, pri uznávaní vysvedčení a e, dokumentov o dosiahnutom vzdelávaní e, zo stredného stupňa vzdelávania, zo stredných škôl. A takýmto spôsobom by sme chceli prijať aj a rozšíriť vzájomné uznávanie vzdelávanie na stredných školách Samozrejme, takýto dokument by mal v iných krajinách bez problémov byť e, uznaný, napríklad e, pri e, ako stupeň vzdelania na strednej škole, či už slúži napríklad ako forma výučného listu alebo slúži ako podklad pri prihláške na univerzitu. Pretože toto je veľmi zložité stále v Európe. Univerzity hovoria, že je naozaj to, čo ste sa vyučili na strednej škole, dosť dobre na to, e, aby to znieslo porovnanie s našim stredným školstvom. A či sa tí maturanti, ktorí sa hlásia niekde inde na univerzitu, naozaj vedia to, čo vediete, majú. Ja samozrejme, e, ja chápem túto skepsu univerzít Avšak e, mali by sme mať nástroj, ktorý toto všetko bude e, spájať v rámci vzájomného uznávania. Áno, samozrejme, existujú dobré príklady takéhoto automatického uznávania. Z e, krajiny Beneluxu majú podobný systém, majú Pobalské štáty majú tento systém, ako aj severské krajiny, škandinávské krajiny tento systém majú. A myslím si, že aj európsky systém by sme mali postaviť na nohy pri zabezpečovaní kvality kvality e, prostredníctvom agentúr e, v rámci e, dokumentov o ukončenom vzdelaní na strednej škole. Samozrejme, máme tu aj ďalšie ťažiskové body. Je to jazyková výučba a jazykové vzdelávanie, tak ako to už hovorilo bulharské pred E, predsedníctvo. No a hovoríme samozrejme aj o odbornom e, vzdelávaní na stredoškolskej úrovni. E, je tu digitálne vzdelávanie a samozrejme ďalšia reforma vzdelávania s tým, aby sme vytvorili spoločný európsky vzdelávací priestor. Vidíte, dámy a páni, že sme si predsa vzali veľmi veľa a ja by som sa chcel poďakovať za pozornosť a dúfam, že samozrejme tie dôležité otázky vám dokážeme zodpovedne. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že bude potešiteľné, keď eh, vidíme, že na programe dňa je opätovne Erasmus, ale aj ostatné záležitosti, ktoré ste spomenuli, pretože pre nás sú tiež veľmi dôležité a majú svoj význam. Teraz by som začala s kolom otázok a začnem s koordinátormi. Pani Sabine Ferhajn, ďakujem veľmi pekne, pán minister Fassman vy ste spomínali, že Erasmus je posilnený prostredníctvom komisiou, ale samozrejme viete, že toto posilnenie je vlastne iba pod, pod, potvrdenie statusu quo z predchádzajúcich rokov a není to nejaké rozhodné podporenie v porovnaní s tým, čo sme mali s predchádzajúcimi rokmi pretože e, keď e, Erasmus Plus začal fungovať pod novým rámcom, po uplynutí určitým E, po určitom čase sa vytvorila určitá medzera vo financovaní. musím povedať, že maximum 20 e, môže byť e, iba 20 všetkých celkových príspevkov môže byť preplatených. Nemalo by sa teda zlepšiť aj navýšenie týchto príspevkov, aby sme tieto, aby sme samozrejme v štruktúre programu Erasmus by sme mali ehm, mať také programy ako Interrail, eh, Discover Europe program pre mladých ľudí po dovršení 18 rokov. Chcem sa opýtať pretom, eh, či nechcete posilniť, zdvojnásobniť eh, Erasmus+, ale ďalej ho významne navýšiť aby sme mali e, tento najúspešnejší program mal príslušnú váhu, aby sa najúspešnejší program bol naozaj tým najúspešnejším e, programom, tak e, ako sme posilnili aj iné programy. K tomu by som chcela povedať, že posilňovanie aktivít v oblasti odborného vzdelávania alebo programu Comenius, preto sme mali Leonardo Comenius, ktoré sa zhrnuli do jedného Tieto programy sme mali už aj e, v minulosti a videli sme ich už aj e, v prípade mobility na e, stredoškolskej úrovni. A akcentovali sme práve to, že práve v tejto oblasti musíme robiť oveľa, oveľa viacej. A aby sme aj v tejto oblasti vzdelávania posilnili naše pozície. Naša pozícia je taká, že mnoho mnohé štáty nechcú navyšovať e, rozpočet v nadchádzajúcom VFR. Tu by som chcela povedať, že je nevyhnutne potrebné e, zachovať tento program a podporiť ho väčšími prostriedkami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán minister, nech sa páči, chcete to odpovedať túto otázku? Also innerlich stimme ich mit Ihnen tak ja, e, pani Ferhajen, vnútorne súhlasím, keď hovoríte o význame programu Erasmus. Ja som to jasne povedal aj na začiatku. Tých 20% navýšenia, no neviem, nerozumiem presne, ako ste to mysleli pretože ja som bol 6 rokov zástupcom rektora na univerzite vo Viedni, čo nie je malá univerzita, a tam som viedol práve medzinárodné oddelenie a my sme nikdy nemuseli odmietnúť žiadneho študenta. Takže kde, kde sú e, kde, kde je tých 100%, keď hovoríte len o 20% zohľadnených žiadostí? Mali by ste mi asi vysvetliť, ako to nominálne navýšenie z 15 na 20 miliard nie je žiadnym výrazným navýšením. Ehm, tomu ja celkom nerozumiem. Možno si to neviem spočítať, ale je to podľa mňa pomerne výrazné navýšenie. Samozrejme, môžete povedať, e, vždy povedať, že, je to, že to musí byť ešte viac. Ja preto mám pochopenie a nebudem sa brániť tomu, ak dôjde k ďalšiemu navýšeniu, ale to vyjednávanie sa ešte len rozbehlo a um, um, môžeme na tom ďalej pracovať a, môžem, a súhlasím s tým, že treba uh, podporovať ďalšiu expanziu, pokiaľ ide o študentov um, univerzít, pokiaľ ide o nižšie školstvo, tak tam treba tiež uh, možno zvážiť E, nejakú možnosť. Avšak je tam istá miera násytenosti a mm, to závisí nielen od peňazí, ale aj od toho, ako vyzerajú tie kurikulá, kde tam je priestor pre mobilitu, tak aby mobilita neviedla zase k nejakému spomaleniu vo vzdelávaní, čo nesúvisí úplne s peniazmi, ale s organizáciou Erasmu v tých e, rôznych inštitúciách. A ke, ešte k vysvetleniu, možno keď hovoríme o tom, že je mnoho odmietnutých projektov, tak e, zároveň hovoríme o tej časti Komenia, kde ide o, partnerstve, e, kde ide o partnerstvo medzi školami. Avšak hovoríme tiež o partnerstve pre mládež programu Erasmus, kde sa projekty opakovane odmietajú a keď hovoríme o tom, že to zdvojnásobenie prostriedkov nestačí, tak si musíme uvedomiť tú vec, že pokiaľ e, ten rok 2020 je posledným programovým rokom, a my sme tam mali nejaký backloading, kde sa to neustále navyšovalo, tak ak by sme vychádzali z toho posledného roku a pokračovali by sme v tej tendencii, no tak by sme potom mali 24 miliard, že? A teraz sa tam pridá nejakých 6 miliard, ktoré nie sú očistené od inflácie, čiže mm, tak celkovo hovoríme áno, to navýšenie tam je, ale nie je to určite to, čo by sme potrebovali, preto aby ten program bol naozaj ešte úspešnejší. Teraz Silvia Kosta, ďakujem vám. Vážim si tiež e, vašich skúseností rektora, čo nám pomáha pochopiť e, pochopiť e, ten pohľad z univerzity, teda vaša skúsenosť e, zástupcu rektora, tak z vás robí veľmi zaujímavého, zaujímavého e, partnera v diskusii. Musíme si položiť otázku, čo sa stane, ak nebudeme investovať do nových generácií a vzdelávacích systémov. Tu riskujeme, že o ten európsky projekt môžeme aj prísť. Na tomto všetko stojí kultúra, vzdelávanie, výskum. To sú, to je hlavný bod, e, alebo teda hlavná záležitosť Európy. Ja vidím z vašich priorít, že sú to pre vás dôležité prvky a myslím si, že musíme zmeniť spôsob, akým sa staviame k vzdelávaniu. Ja som rada, že rakúske predsedníctvo toto chce presadzovať veľmi jednoznačne. Vy ste o tom už hovorili, my potrebujeme európsky vzdelávací priestor a to nielen v oblasti univerzít, ale celkovo Um, v oblasti vzdelávania. Ja dúfam, že odporúčania, ktoré ste predložili, zaznievajú počas vášho predsedníctva, že poskytnete silný impuls napríklad v uznávaní diplomov a vy ste povedali, že by to mohla mať na starosti nejaká agentúra a ja by som vás poprosil o nejaké vysvetlenie, lebo pôvodná myšlienka komisie v tom, že by tam malo ísť o nejaké automatické uznávanie, čiže kde by tam vystupovala nejaká agentúra. Ďalej sa v tomto semestri bude diať prvé dôležité vyjednávanie o vzdelávacích programoch aj pre nás. To slovo Erasmus je až čarovné, avšak týka sa rôznych realit vzdelávania, ale tiež politiky zameranej na mládež a vôbec prístupnosti vzdelávania ako takého pre mládež. Je tu Erasmus Mundus. A v súvislosti s týmto programom Erasmus Mundus dúfame, že rakúske predsedníctvo bude tiež stáť na našej strane. Aj pre mladých ľudí, ktorí nemajú dosť peňazí, by sme mali e, niečo ponúknuť a preto by sme chceli, aby vznikla študentská karta alebo nejaké združenie, ktoré by posilňovalo kľúčové um, body toho partnerstva, tak aby sme posilnili ten európsky rozmer. Pre nás Erasmus by mal byť strojnásobený, aspoň takto vyzerá podľa návrhu parlamentu, ktorý si získal pomerne veľkú podporu. Prepačte, že vás prerušujem. Teraz pán Fassmann. Ďakujem veľmi pekne za otázky, pani Kosta. Ja dúfam, že som všetko pochopil správne. Jedna z vašich otázok sa týkala Erasmu, teda vykonať nejaké zjednodušenie Erasmu bez ohľadu na finančnú podporu, tak aby Erasmus bol prístupnejší pre študentov a žiakov. Áno, súhlasím s tým. A keď mám na mysli určité zmluvy o výuke, tak e, ten Erasmus je veľmi komplexný a je potrebné, predtým než pôjdem do zahraničia, nejakú dohodu o učení, o výuke. Môže sa stať, že sa to zmení, potom sa to bude musieť znova dohodnúť a toto môže byť veľmi komplikované, keď zahraničí musí rokovať s mojou domovskou inštitúciou a komisia chce mať e, akoby ďalší dokument alebo ďalšie dokumenty. A to je veľká ambícia, teda zjednodušiť Erasmus. Možno by som mal zopakovať ešte jednu vec. Vy ste poslankyňa Európskeho parlamentu a iste eh, chodíte aj do svojich domácich krajín. A ja by som poprosil, aby ste odkázali vašim univerzitám, že by mali vytvoriť v, v osnovách také možnosti, aby Erasmus fungoval. Eh, toto je <clears throat> možno ešte dôležitejšie, kolegyňa Ferhajn, než otázka, či dostanem 400 alebo 450 eur, či 500. To, toto je veľmi dôležité, lebo ak tie kurikula sú príliš úzko vymedzené, tak potom tam preto nie je priestor. No potom mm, ďalší komplex otázok súvisí s uznávaním. A to je predpoklad pre európsky vzdelávací priestor, alebo európsky priestor vzdelávania, ktorý by sme si tu iste všetci želali. Agentúra, a to som možno nevyjadril úplne správne, <clears throat> by nemala teda nemala by, nemala by vznikať ďalšia nejaká nová inštitúcia. My potrebujeme skôr nejaký postup uznávania, ktorý by fungoval tak, ako to funguje v terciárnej sfére. Teda toto potrebujeme napríklad aj pre teda, pardon, pre stredné vzdelávanie som myslel a tu potrebujeme, aby eh, tie certifikáty, tie osvedčenia boli kvalitné a aby ukončenie určitej fázy školstva bolo kvalitné. A potom budeme mať kvalitu a transparentnosť tej oblasti, e, teda diplomy alebo osvedčenia o ukončení strednej školy, tie proste budú mať určitú kvalitu a doveru. Ak sa nám to podarí, tak získame niečo veľmi dôležité. A otázka e, toho vzájomného uznávania sa bude môcť posunúť ďalej. A potom ste spomenuli ešte Erasmus Mundus. Erasmus Mundus bude existovať aj naďalej. Je to aj pre mňa veľmi dôležitý um, aspekt. Erasmus Mundus má fungovať nielen inkluzívne, ale mal by byť aj medzinárodnejší. Erasmus zvyčajne končí na hranicách Európskej únie, nie na, nie na hranicách Európy, ale Európskej únie. A Erasmus Mundus znamená akési otvorenie dverí do sveta voči tretím krajinám a to je pre nás dôležité a toto by sme chceli posunúť ďalej. Ďakujem veľmi pekne a teraz hovorí predsednička, mám jeden problém. Mám tu sedem žiadostí o slovo a pritom nám už zostáva len nejaká minúta času na tento bod, takže ja musím požiadať všetkých, aby zvážili, či otázka, ktorú chcú položiť, či e, nebude vhodná aj pre pani ministerku Bogner Strauss, pretože tu máme ešte po nej ďalších dvoch ministrov. Takže budeme musieť e, prihľadnúť aj na čas. Každopádne ďalšiu otázku môže položiť Helga Trupul. Ja budem hovoriť veľmi stručne. Ja sa zameriam na jednu konkrétnu dôležitú otázku, aj keď mám aj ďalšie. To dôležitú otázku je rozpočet a MFF. Ja by som chcela hovoriť o tomto viacročnom finančnom rámci. Um, rozpočte na, e, na Erasmus. Vy ste hovorili, že veľa závisí od kvality a spolupráce. Ja si myslím, že okrem iného ide aj o to, aký veľký bude ten celkový viacročný finančný rámec, ako to bude vyzerať so vzdelávacími programy. Sabine Ferhajn má úplnú pravdu v tom, že ako sa nám to nahromadilo v tom viacročnom finančnom rámci, tak s tým návrhom komisie hm, asi nebudeme schopní prekročiť to, čo sme tu mali pre mladých ľudia, pre ostatných, ale politicky to práve je potrebné, aby sme ukázali, že nám ide o budúcnosť, budúcnosť ľudí v Európe. Vidíme, že aj vo videckej oblasti sa to politicky vyvíja. No, vidíme kam, vám sa to možno páči, ale mne nie. My predsa chceme mladých ľudí, ktorí budú otvorení svetu a budú dobre vzdelávaní. My vieme, že ak nemajú digitálne zručnosti, tak potom nemajú nejaké veľké e, zručnosti celkovo. A v tomto Erasmus veľmi dôležitý. Vy ako rakúska vláda by ste mali pochopiť, že pokiaľ sa pri viacročnom finančnom rámci neposuniete, tak sa vám nepodarí presadiť tie vaše ciele predsedníctva. Takže prosím, buďte otvorení lebo inak to pôjde na úkor mladých ľudí v Európe. Dobre, ďakujem. Prečo si myslíte, prečo to pre mňa nie je dôležité? Je to pre mňa dôležité, ja len odkazujem na to, že otázka strednodobého finančného rámca je vecou Rady pre všeobecné záležitosti a ja by som vás poprosil, aby ste tú otázku položili týmto smerom hovorí predsednička. Ja si myslím, že do vašej pôsobnosti um, patrí aj táto téma do istej miery a určite sa to týka aj e, toho, aj ministerky financí, to je nepochybné. Čo, ja, ja mám záujem o vzdelávanie osobitne Ehm, vzhľadom k tomu, že som tieňovou spravodajkyňou, tak e, pre program Erasmus, tak, ten, tak príspevok tohto programu. Ja mám veľa vecí, ktoré by som sa chcela spýtať, ale rada by som otvorila tému, e, ktorá sa týka študentov v mnohých e, oblastiach štúdia a týka sa to možno Európy, ale sú tu študenti, ktorí nenachádzajú univerzity, hostiteľské univerzity, kde by mohli pokračovať v zahraničí v štúdiu konkrétneho zamerania. Toto je možno taký nedostatok Erasmu, programu Erasmus, že tu možno absentuje nejaká väčšia podpora vedy a techniky, technických smerov. Ďakujem. Vielen herzlichen Dank. Herr Minister. Ďakujem, pán minister. Ja. Sie haben gesagt, Studierende finden nicht die richtige vy ste povedali, že študenti nenachádzajú správnu cieľovú univerzitu v svojej oblasti štúdia, ale to je... K tomu by som potreboval vidieť nejaké empirické e, podklady alebo fakty, pretože ja z mojej praxe mám pocit, že to tak nie je. Ja, ja to takto nevidím. Študenti, ktorí uh, študujú v týchto odboroch, čo ste spomenuli, tam je práve vysoká mobilita. Študenti si musia <laughs> nájsť tú univerzitu jednoducho. Tie odbory sa študujú všade a pokiaľ ide o tú mobilitu, tak tam nejde o nejaké menšinové odbory, ale o odbory ako je matematika a týka sa to aj humanitných odborov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Veľmi nás teší, pani ministerka, pán minister, že ste prišli medzi nás. Ja chcem spomenúť Erasmus+, Veľká Británia má pravdepodobne zaručenú účasť do roku 2020, ale je tu aj ďalšia možnosť pre tretie štáty, ktorú uvádza komisia, ak budú rešpektovať určité podmienky, najmä čo sa týka finančných záležitostí a rozhodujúcich právomocí. O, o tom sa však ešte stále diskutuje. Ja by som bola za tento postup v Erasmu plus s Veľkou Britániou, so Spojeným kráľovstvom, lebo to je dôležitá krajina, ktorá príjma študentov členských krajín EÚ. Po druhé, táto nová možnosť účasti tretich štátov ešte stále má byť otvorená pre iné štáty, ak áno, pre aké? Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, pán minister. Súhlasím s tým, že Spojené kráľovstvo je obľúbenou destináciou pre študentov v rámci Erasmu. Máme harmonogram a najprv je potrebné vyrokovať odchod Spojeného kráľovstva a potom uvidíme, ako sa budú tie vzťahy ďalej rozvíjať. Som presvedčený, že tie vzťahy budú zachované, pretože Spojené kráľovstvo nie len, že je obľúbenou destináciou pre študentov, ale je to aj krajina, kde je veľa renomovaných univerzít. Budeme teda rokovať nie len v rámci rakúskeho predsedníctva, ale ako minister pre vzdelávanie a vedu budem dbať na to, aby spolupráca so Spojeným kráľovstvom aj s ostatnými krajinami bude naďalej pokračovať. Ďakujem. Najprv dám slovo spravodajcovi pre program Erasmus. Ďakujem vám za túto prezentáciu, vážený pán minister. Ďakujem. E, som zo Slovinska. Som vďačný, že Erasmus Plus je na programe podporujete bolonskú reformu, je tu priestor pre vyššie vzdelávanie v Európe, to tiež podporujete. Som veľmi spokojný s tým, že zdôrazňujete aj odborné vzdelávanie v Európe a vytvárate tu zjednocujúce štandardy. Všom, všimol som si, že chápete veľmi dobre, čo sa deje na tomto poli a dúfam, že predsedníctvo dosiahne veľké veci. Mám iba jednu otázku. Som zvedavý, či podporujete návrh Európskej komisie zmeniť meno na, z Erasmus plus na Erasmus. Ďakujem. Hovorí pán Fasman za vyjadrenie vašej podpory, za ašpirácie. Čo sa týka konkrétnej otázky. Erasmus plus, či by sme sa mali vrátiť k názvu. Erasmus. Som nestranný. Podľa mňa dôležité je to, že Erasmus ako názov, ako koncept existuje. Slovo Erasmus tam zostať musí, pretože to už sa stalo tak povediac, obchodnou značkou, či tam bude Erasmus+, plus, Erasmus minus alebo len Erasmus, na to mi skutočne nezáleží. Nemám na to nejaký vyhranený názor. Áno, samozrejme, keby sme mali viac peňazí, mohli by sme začať aj robiť nejakú prácu, čo sa týka názvu. Mám tu ešte 5 rečníkov. Pretože e, príde ďalšia téma, prídu ďalší hostia, budem musieť pozastaviť diskusiu o vzdelávacích otázkach a tieto otázky ponecháme na všeobecnú diskusiu. Dúfam, že to je v poriadku. A teraz dostane slovo pán minister Bogner Strauss, pretože nechceme jej čas, nechceme jej odobrať čas pani ministerke Bogner Strauss. Chcela by som povedať, že budem hovoriť e, rýchlo, ale tlmočníkov by to asi nepotešilo a ja nechcem sa s nimi ťahať za prsty, takže budem hovoriť normálne. Dámy a páni, Európsky parlament je skutočne dôležitý pre pr- pracujúcich mladých ľudí. Chcela by som povedať, aké sú e, v pre rakúske predsedníctvo dôležité priority. Počúvame to, čo hovoria mladí. Mladí ľudia sú naša súčasnosť, naša budúcnosť. Je úplne zásadné, aby sme počúvali to, čo si želajú a aby sme im poskytli najlepší možný rámec pre budúcnosť. Potrebujú rozvinúť svoje osobnosti, rozvinúť e, svoje zručnosti, aby mohli sa zapojiť naplno do spoločnosti a samozrejme, že v budúcnosti sa stanú piliermi spoločnosti, úplne ústrednými pre miesto, kde žijú. Prieskumy Eurobarometra o Európanoch medzi rokmi 30 a 35, vekom 30 a 35, ukazuje, že ich najvyššia priorita je kvalitné vzdelanie, odborné vzdelanie, e, nadobudnutie zručnosti, spôsobilosti, fortieľu. Toto je pre nich zásadné a stáva sa to teraz niečím, s čím sa mladí ľudia v Európe priam identifikujú. E, je to niečo, čo je takmer pre nich synonymom s Európou, pretože sa môžu hĺbším spôsobom zoznámiť s tým, eh, o čom je Európska únia. Mnohí mladí ľudia participujú v práci dobrovoľníkov, tak ako sme zistili v, baro- v Eurobarometri. 6 z 10 mladých ľudí sa zapojilo do nejakej formy dobrovoľníckej práce, takže vidíme, akí sú zaangažovaní a aktívni členovia našej spoločnosti. Takéto niečo má svoju históriu v Európe. Je to už známe nejaký čas a treba to naďalej povzbudzovať. E, napríklad Európske zbory Solidarity je vynikajúci výdobytok, úspech, ľudia sa zapoja, naučia sa niečo, sú tolerantnejší, vedia niečo o integrácii a napokon z nich sú celistvejší ľudia. Dozvedia sa e, veľa o svojej oblasti dobrovoľníckej práce, dozvedia sa veľa od ľudí, s ktorými sa stretnú a to zohráva úlohu v ich osobnom rozvoji. Takže je to niečo, čo si myslíme, že je mimoriadne dôležité pre našu prácu, takže pridelíme sumu do roku 2020 1,26 a 3 vyše Stovky mladých ľudí jednoducho sa budú na základe týchto súm zapájať do programov Erasmus alebo Erasmus+. Tento program však končí. A ako kolega pán Fassman spomenul, budeme sa snaží tento dôležitý program, ktorý rozvíja vzdelanie mladých ľudí, udržať. Čím viac im môžeme ponúknuť, Čím viac mladých ľudí môžeme zaangažovať, tým viac vlastne robíme pre mobilitu mladých. 20 e, až 30 žiadosti o zapojenie sa do programu sú zatiaľ úspešné. Čím viac by ich bolo, tým lepšie. Aj keď si myslím, že by sme to mali udržať na úrovni, ktorá je výzvou pre mladých ľudí, či už individuálne alebo kolektívne, pretože je pre nich dôležité niečo získať týmito hodnotnými skúsenostiami. A to znamená, že by sme im mali dať istý podnet, istý stimul, aby tieto programy boli pre nich výzvou. Takisto by som rada povedala, že by sme mali čosi urobiť s papierovačkami, s byrokraciou v rámci týchto programov, aby sa veci sprístupnili. E, aby mladí ľudia nemali také ťažkosti ako doteraz pri e, zapájaní sa do tohto programu. E, mnohí mladí ľudia nie sú zapojení do vzdelávania a je to pre nich oveľa ťažšie potom sa dostať aj k takýmto programom. To musíme napraviť. 3,1 miliardy je suma, o ktorej sa hovorí v súvislosti s Erasmom Plus na budúce rozpočtové obdobie a to je naozaj veľká suma peňazí pre mladých. Malo by to umožniť mladým dosiahnuť skutočne veľa. Naozaj 3 miliardy eur je veľa, vždy to môže byť však aj viac. Rakúsko argumentuje, že potrebuje viac peňazí, ale v každom prípade Myslíme si, že je skutočne dôležité, aby mladí ľudia mm, dostali istý cieľ, istú stimuláciu, aby sa zapojili do vysokokvalitných programov, ktoré pre nich budú vysokohodnotné. Čo sa týka stratégie pre mladých, e, myslím si, že musíme mať stratégie Európskej únie pre mladých ľudí. E, už sú nejaké na stole, komisia ich navrhla. A zámerom je, že by sme to mali e, skonsolidovať. Máme 50 tisíc mladých, ktorí už sa zapojili do spomenutých programov. V Sofii e, bola k tomu odborná konferencia. A sú tu mnohí, as, mnohé aspekty, ktoré, ktoré mladých zaujímajú, ale týmto mladým by sme mali dať maximálny možný počet podnetov. Treba, aby sme boli flexibilní. Mladí sú par excellence e, schopní sa e, učiť, mm, osvojiť si nové ciele, nové stratégie. Takže týchto 11 nových cieľov si myslím, že sa veľmi, že bude o ne záujem, že sa dosiahnu naše ciele. V mojej úlohe ministerky by som rada videla posilnenie politík pre mladých, politík, ktoré sú orientované na mladých, aby sa mladí stali skutočne pre nás skupinou partnerov. Som veľmi rada, že vznikne ďalší dialog medzi inštitúciami a mladými. Ako povedal predrečník, musíme mladých ľudí počúvať, sú našou budúcnosťou. Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne, bolo to naozaj veľmi vyčerpávajúce. A teraz samozrejme by som dala slovo aj tým kolegom, ktorí sa pres prihlásili v tej predchádzajúcom kole otázok a samozrejme potom nasled, budú nasledovať otázky. Takže pani Moško. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Som veľmi rada, že ste zmienili také dôležité témy, ktoré sú prioritou aj pre náš výbor. Vrátanie Erasmus+, plus, učenie sa jazykov a takisto i vzájomné uznávanie e, diplomov a certifikátov. Je tu jedna vec, ktorú by som chcela zdôrazniť. Prijali sme správu o modernizácii vzdelávania. A rada by som upriamila vašu pozornosť práve na túto správu, pretože v nej zaznelo niečo veľmi dôležité. Ako zlepšiť vzdelávanie v Európskej únii? A aj mimo Európskej únie. Lenne odafigyelni nem csak a felsőoktatás szintjére, hanem hogy... Tieto námety, tieto rady v tejto správe sú hodnotné a mali by sme venovať pozornosť nielen kvalite, nielen štandardom vyššieho vzdelávania, ale aj faktu, že čím skôr sa dieťa zapojí do vzdelávacieho systému a či, tým dlhšie pravdepodobne zostane sa vzdelávať v systéme a tým úspešnejšie je, keď sa potom dostane na trh práce. Členské štáty, ktoré rozhodujú, koľko vynaložiť na vzdelávanie, tie sú zodpovedné. Ja by som ich chcela len povzbudiť. Prosím, minte na vzdelanie viac, zlepšite kvalitu e, inštitúcií. Naozaj to je dôležité pre integráciu pre deti, ktoré pochádzajú zo zraniteľného prostredia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, eh, že toto je aj odrazené v správe Európskeho parlamentu, ktorú môžete zobrať do Pán Dimiš, nech sa páči. Nie, nie, nie, nie. šuligu, tie kolegy hinter Samit. Eh, kolega za vami, pán Samit. Thank you. Ďakujem za slovo. Skutočne to bolo osviežujúce pani ministerka, počúvať vašu prezentáciu. Vítam najmä fakt, že ste sa sústredili na mladých, ktorí sú našou súčasnosťou i budúcnosťou. Ešte stále niektorí ľudia hovoria, že sú našou budúcnosťou a zabudajú na tú prítomnosť. Sú aj našou prítomnosťou. O tom je Európska únia. Jedna konkrétna vec, o ktorej by som chcel rád hovoril, o ktorej by som rád hovoril, je Erasmus. Chcem sa sústrediť na novú iniciatívu zameranú na mladých. Objav EU, Discover EU. Myslíte si, že táto iniciatíva Objav EU by e, sa mala by mala zostať experimentom alebo by sa mala posunúť a stať sa permanentným programom? A čo sa týka financovania, mal by to byť podľa mňa oddelený program od Erasmu. To by mohol byť prostriedok na to, aby bolo pridelených viac e, financií. Čo sa týka dobrovoľníckého sektora, e, rád, rád by som zistil, čo by sme mohli urobiť na povzbudenie účasti viacerých mladých v mimovládkach, v zboroch, dobrovoľníkoch a v ďalších sieťach a inštitúciách. Oceňujem váš odkaz na mladých, ktorí nie sú súčasťou hnutia mladých, nie sú súčasťou študentského hnutia študentov. Aj týchto treba osloviť, ako ich osloviť, aké komunikačné nástroje použiť, ako reflektovať nové reality komunikácie. Toto by mal byť dôležitý záväzok, inak väčšina mladých ľudí, ktorí sú, ako by marginalizovaní, títo zostanú na okrajoch a nepodarí sa nám ich zaangažovať. Ďakujem. Ďakujem, pani ministerka. Nemám mikrofón, bohužiaľ. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky a za vaše otázky. Čo sa týka EÚ, samozrejme je tu návrh na rozpočtu 700 e, e, miliónov do roku 2027 ale samozrejme je tu rad otázok, na ktoré neviem, či môžem celkom e, odpovedať. Takže osobne môžem povedať, že čo sa týka Interrailu, e, sme videli už e, výsledky za mnohé roky. A už 100 tisíc mladých ľudí sa o to zaujímalo, za 5, na 15 tisíc e, ten lístok vyšiel a jeho dostali. Ale v rozpočte je na to vyčlenených ďalších 700 miliónov eur. A pre mňa je toto nesmierne dôležitá iniciatíva. Mladí ľudia, e, ktorí sú ochotní dobrovoľne vycestovať do Európy a pomôcť a samozrejme európske predsedníctvo to vníma ako vysokú prioritu. A tých 61 miliód eh, má byť určený pre veľké percento mladých ľudí, ktorí žijú v Európe. a myslíme si, že práve veľký podiel týchto mladých ľudí e, budeme môcť e, podporiť. A samozrejme, toto je e, veľmi významná vec pre mladých ľudí. Čo sa týka komunikáciu, ja tam som úplne na vašej strane. Myslím si, že Musíme využívať nové spôsoby komunikácie, aby sme si vypočuli mladých ľudí. 50 tisíc ľudí sme sa pýtali pred predsedníctvom, do akej miery sa toto bude využívať Ďakujem veľmi pekne. Čo najkračšie? Vám, че imam възможността da to komunikujeme за младежките politiky. Това... Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme musíme sa rozprávať o tom aj oficiálnym spôsobom. Je tu aj otázka nezamestnanosti. hovoríme o tom, že problém pozostáva a preto si myslím, že tento problém Myslím si, že tu budeme vidieť prvú e, generáciu, e, ktorá bude oveľa stresovateľšia ako ich rodičia. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Ehm, ja sa samozrejme e, vrátim k téme nezamestnanosti mladých. To je téma, ktorá sa týka nás všetkých v Európe máme. Ale ja sa teším, že v rámci tomto Európskom zbore Solidarity je oveľa praktickejšie. To samozrejme trvá niekoľko mesiacov ale samozrejme musíme poukázať aj na to, že e, mladí ľudia nie sú takýmto spôsobom e, využívaní, aby samozrejme boli adekvátne ohodnotení. To je samozrejme e, pozitívne. A to je aj dôvodom na to, prečo samozrejme majú rozličné členské štáty, rozličné očakávania, lebo sa potýkajú s rozličnými mm, úrovňami nezamestnanosti. A samozrejme, to je téma a samozrejme v tomto prípade aj zotrvajú na svojich miestach. Ďakujem veľmi pekne pani Šojdrová. Ďakujem, pani... Ďakujem vám, pani predsednička. Ja budem hovoriť po česky, hovorí rečnička. A položím otázky obom ministrom. Pani ministerka, vám ďakujem za ten veľmi jasný a konkrétny prístup k téme mládeže. A Rada by som pripomenula práve Európsky zbor Solidarity a bola by som rada, keby rada nadviazala na dohodu, ktorá e, sa práve schváľuje v Európskom parlamente. My sme prijali na našom výbore uznesenia, podporili sme dohodu trialógu o Európskom zbore Solidarity, ktorý by mal byť zameraný na dobrovoľníctvo a odborné skúsenosti a pripravuje sa aj nová legislatíva pre pokračovanie v nasledujúcom období. A je veľmi dôležité, aby ste aj vy v rámci rokovaní podporili to smerovanie, ktoré v tomto období bolo nastavené, teda dobrovoľníctvo, profesné skúsenosti. E, toto bude treba posunúť ďalej, túto legislatívu. Takže sa tešíme na spoluprácu a pánovi ministrovi školstva. Jeho som sa chcela spýtať na to, ako on vidí možnosť uznávania výsledkov stredoškolského vzdelávania. My k tejto téme budeme mať otázku Európskeho parlamentu za uznávanie stredo- a vysokoškolského vzdelávania. Táto otázka sa chystá, pretože sa to týka aj oznámenia komisie k automatickému uznávaniu a na rozdiel od vysokoškolského, kde existuje, kde existuje bolonský proces, e, pri stredoškolskom vzdelávaní nemáme nastavené takto štrukturované štúdium, ktoré by nejakým spôsobom lepšie koordinovalo také rôznorodé vzdelávacie systémy. Čiže moja otázka je, aké e, možnosti posunu v tejto otázke vidíte vy. Ďakujem veľmi pekne. A pani ministerku, prosím, odpovedajte krátko. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. E, chcela by som sa poďakovať Európskemu parlamentu, že to všetko tak pekne klaplo a že ten východiskový e, bod o tých budúcich záležitostiach e, samozrejme spočíva predovšetkým na rozhovoroch medzi radou, e, parlamentom a komisiou, ktoré predvoje 20 pán minister Fasman. Ja by som chcel odpovedať veľmi dlhou otázkou, e, ktoré sa týka nezamestnanosti mladých, avšak, avšak e, nemôžem tu mať túto malú prednášku kvôli tomu, čo povedala pani predsednička. Pani Šojdrova, chcela by som sa dotknúť aj aj vaše otázky. Uznávanie vysokoškolského vzdelávania e, funguje a je záväzné a je porovnateľné na európskej úrovni. Hm, e, avšak e, na úrovni stredných škôl nie sme v tejto fáze. Samozrejme, v tomto prípade musíme práve v tomto sekundárnom stupni musíme dosiahnuť tento kompromis aj jednoduchšími spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší ministri už e, čakajú pred dverami, aby e, sme zhrnuli. Ďalšie štyri prihlásenia sa do rozpravy zhrnuli do jedného vystúpenia a potom prešli na ďalšiu bodu. Pán Giotto, pani Costa a pani Trüppel pani Žata. Mm, jednu minútu, nedlhšie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja budem naozaj veľmi stručný. E, e, pani ministerka, pán minister, e, samozrejme uznávanie dokladov o vzdelávaní mm, je samozrejme veľmi dôležité. Využívame to v Európe a samozrejme toto všetko eh, v týchto šiestich mesiacoch eh, by eh, by mohlo viesť inému typu komunikácie, než sme zažívali e, predtým. A samozrejme, vzhľadom aj na Európsku univerzitu. A myslím si, že by sme mohli Európe pomôcť e, významným spôsobom A týmto si myslím, že e, na tom by mala stáť tá konštrukcia, tá, tá stavba Európy. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kosta, jednu minútu. Silvio, jednu minútu. A chcela by som povedať e, iba zdôrazniť iba e, tri veci. Vzhľadom na vaše priority ma zaujímajú jednu, jedna vec, pretože hovoríte hovoríte o zvyšovaní zamestnanosti a zamestnaneckých príležitostiach pre mladých migrantov. A to ma veľmi zaujímavé, aby ste to nejako rozvinulo. Takisto ste spomenuli, e, že je tu e, úloha e, o novej fáze, ktorú spomínal kolega, ale samozrejme aj príprava znenia. Takže aj k tomuto je dôležité e, mať k dispozícii tieto mládežnícke politiky. Ďakujem veľmi pekne, pani Wagner. E, dobre, pani Trüppel. Ja by som chcela nadviazať na otázku e, zanedbanej mládeže. E, samozrejme, e, ak my chceme dať ďalšiu časť šancu, e, musíme sa postariť e, o to, aby sme mali k dispozícii nejakú úroveň európsku solidaritu. Takže čo v tejto oblasti zamýšľa rakúske predsedníctvo? Ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka, ja sa e, pokúsim zodpovedať túto otázku veľmi stručne. E, pani Kosta, čo sa týka záverov rady, tam tá odpovede je áno, čo sa týka e, stratégie pre mládež, tam je tiež odpoveď áno. Čo nám prinesie následujúcich 6 eh, mesiacov? Budeme mať neformálnu radu o eh, mládeži, kde aj mladí ľudia budú mať príležitosť rozprávať sa s ministerkami a s ministrami, ale aj zástupcami mimovládnych organizácií eh, rozprávať, rovnako ako s Európskym parlamentom. Chceme, aby vypracovať novú 9-ročnú stratégiu pre mladých ľudí, a spolu ju implementovať. Ale e, samozrejme rozdeliť ju do, jedn, do troch trojročných oblastí. Ďakujem veľmi pekne. Chcete ešte niečo dodať? Áno, pane ty? E, vy ste hovoril o e, uznávaní európskych vysvedčení. Ale samozrejme, toto bude predmetom rokovaní rady lebo každý tam má rád kontroverzné diskusie. Pani Trüppel, eh, samozrejme zanedbaná mládež je nesmierne dôležitá téma a, a je tu otázka, čo tu môžeme eh, urobiť. Samozrejme z hľadiska iba oblasti vzdelávania tie opatrenia a eh, sú nesmierne dôležité otázky duálneho vzdelávania, ktoré máme aj v Rakúsku alebo napríklad vo Švajčiarsku pretože práve takýto druh e, duálneho e, vzdelávania e, kombinuje tak teoretické vzdelávanie v školách, ako aj praktické vzdelávanie priamo u operátorov pracovného trhu. A to znamená, že títo mladí ľudia môžu dospieť pripravení na pracovný trh a môžu mať aj významné, významne dobrú mieru uplatnenia. A samozrejme toto je otázka priority, pretože je to dobrý nástroj pre nezamestnanosť mladých. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Samozrejme hovoríme o ďalších otázkach. A tieto témy sú samozrejme blízke našemu srdcu. A chcela by som sa poďakovať, že ste boli k dispozícii dlhšie, než sme to predvídali predtým. Avšak eh, musíme teraz eh, prerušiť našu diskusiu, pretože vaši kolegovia už stoja pred eh, dverami. Chcela by som, aby sa to dalo zariadiť tak, aby to bolo možné, aby ste s nami boli dlhšie. Každopádne ďakujem vám za rozhovor a ďakujem veľmi pekne za návštevu. A samozrejme všetko dobré k vašemu predsedníctvu. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. vážené kolegyne, kolegovia, teraz e, e, prejdeme k poslednej časti našeho doobedného stretnutia a chcela by som teraz privítať e, tom, čo sme mali veľmi zaujímavú výmenu názorov s vašimi e, kolegami e, pani Bogner Strauss a pánom Fasmanom, kde by sme, na ktorú by sme potrebovali oveľa dlhší čas, ako sa zdalo, pretože sme sa e, zaoberali mládežou, ktorá je tomuto výboru záležitosť veľmi blízka srdcu. Avšak teraz budeme hovoriť o záležitostiach kultúry a médií, ktorá nie je o nič menej blízka našim záujmom Takže chcela by som privítať pána Hansa Kristiana Štracheho, minister športu a, a pána Gernota Blümla, e, ktorý je zodpovedný s ministrom e, kultúry, umenia a médií. Samozrejme, dohodli sme sa, že každý bude mať 10 minút e, času na prezentáciu. Začneme pánom Blümelom. Máte 10 minút a potom budeme to také pingpongové otázky, čo otázka, odpoveď, otázka, odpoveď. A, a, a samozrejme musíme držať časový čas. Áno, vidíme, tieto pingpongové otázky sú obľúbené. Takže pán Blümel, vitajte, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani eh, predsednička, pán vicekancelár, dámy a páni. V prvom rade by som vám chcel veľmi srdečne poďakovať za pozvanie. Ja tento parlament poznám, pretože som býval aktívnym poslancom, bol som tu dvakrát ako, teda nebol som tu poslancom, ale praktikantom dvakrát a je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem teraz vystúpiť v nejakej reálnej funkcii. V prvom rade by som chcel spomenúť akési zásadné rámcové podmienky nášho predsedníctva. Je to hm, po tretíkrát, čo po roku 2006 a 8 Rakúsko predseda Európskej únii. Toto predsedníctvo prebieha v svetle veľkých víziev, migračnej krízy, Brexitu a ostatných tém nás, teda ostatných tém, ktoré nás prevádzajú. A dlho sme uvažovali nad tým, aké moto by sme si mohli dať pre svoje predsedníctvo. Rozhodli sme sa pre moto Európa, ktorá chráni. Je to treba chápať v takom širšom zmysle. Slovo je to ochrana e, tak proti politickej kríze, ako aj ochrana blahobytu a stability my sa musíme rozhodnúť, či budeme exportovať stabilitu alebo importovať nestabilitu. Toto sa samozrejme e, týka štátov na Západnom Balkáne a v juhovýchodnej Európe. Budeme podporovať koncepciu subsidiarity, ktorá e, predstavuje veľkú otázku. Všetci sú nepochybne za, ale treba si uvedomiť, čo tým e, vlastne myslia ja som veľmi rád, že pán Timmermans so svojou osobitnou skupinou sa snaží sem vniesť nejaké svetlo a počas nášho predsedníctva budeme eh, eh, organizovať v Rakúsku konferenciu, kde sa budeme venovať tejto téme. A vo všeobecnosti k tým hlavným bodom nášho predsedníctva, pokiaľ ide o závery Európskej rady, tie eh, ukázali nový smer tejto diskusie o migrácii a my sa tieto závery budeme snažiť naplniť a počas neformálnych stretnutí e, e, hlav štátov a vlád v, Štras- v Salzburgu 20. septembra sa tomuto budeme venovať. A pokiaľ ide o tie výzvy, ktoré potrebujeme riešiť, tak ide najmä o to, ako zabezpečiť konkurencie, schopnosť európskych firiem v digitálnej dobe, ako zabezpečiť, aby sa zisky tvorili nielen u tých gigantov, ale aj u tých menších spoločností. Je to tiež otázka toho, kde sa vlastne tri inštitúcie zhodujú na tom, akým spôsobom sa E, bude táto vec riešiť. Pokiaľ ide o západný Balkán, tak pred niekoľkými týždňami som mal možnosť prispieť ku kompromisu, kde cieľom bolo zachovať perspektívu pre štáty západného Balkánu, aby to úsilie, ktoré vynaložili a ide napríklad o riešenie e, s problémom názvu teda bývalej Um, Juhoslovenskej republiky Macedónsko, Fyrom. Toto sú teda témy, ktoré treba vyriešiť a je tu teda pri, eh, prioritne aj téma odchodu eh, Británie z, eh, z Európskej únie, teda Brexit, nie je zatiaľ jasné, ktorým smerom sa chce mm, vydať Spojené kráľovstvo. Čiže zatiaľ je to naozaj veľká výzma, výzva a Otázka je, ako budú pokračovať rokovania e, o viacročnom finančnom rámci. A e, ďalej by som chcel spomenúť e, tie všeobecné priority. Ja sa budem sústreďovať na oblasť kultúry a tu Rada pre kultúru sa zíde 20. novembra. My sa budeme sústreďovať na niekoľko tém. V prvom rade pôjde o to, aby sme vytvorili priestor alebo možnosť pre budúcu kultúrnu, budúci kultúrny rozvoj v nadväznosti na digitálny rozvoj. Aj tu patrí, alebo aj tu má miesto európska identita, ktorá sa bude samozrejme objavovať aj v tom digitálnom prostredí A pokiaľ by všetky peniaze mali plynúť do Spojených štátov, tak e, tým e, sa obmedzia možnosti rozvoja našich e, firiem. A pokiaľ ide o program Kreatívna Európa 2127, tak na úrovni rady to budeme podporovať. A je tu potom tiež schválenie pracovného plánu pre kultúru a po štvrté našou prioritou je tiež um, rok Európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Máme, máme pripravený zaujímavý kultúrny program. Na jednej strane chceme vytvárať most medzi tradíciami a inováciami. Nie len v Bruseli, dnes e, a v niekoľkých uplynulých dňoch bolo možné počuť v rakúskom metre, pardon, v tomto metre rakúsku hudbu a celú škálu tradičnej ľudovej hudby, modernej hudby. Čiže toto je možnosť, ako sa oboznámiť s rakúskym kultúrnym dedictvom, my máme tiež e, výstavu tu v parlamente, ktorú dnes budem otvárať. A pokiaľ ide o tému kultúra, média v digitálnom veku, tu Rakúsko chce viesť diskusiu o hlavných výzvach e, o tomto tvorivom odvetví. Ide predovšetkým o to, ako sa v budúcnosti bude zachádzať s týmito online platformami, ktoré sú v súčasnosti predmetom veľkej diskusie. Ide o to, aby kreatívna ekonomika, kreatívne, kreatívne hospodárstvo bolo dostatočne financované a je to otázka aj um, toho, že tu máme právny rámec pre zdieľanie hudby online a práve preto to odvetvie hudby je tu otázka, ako realizovať eh, zisky, ako odmeňovať tvorcov a ja som v 90 rokoch za svoje vreckové nakupoval CDčka a potom som si to neskôr sťahoval z Napsteru, ale zrazu sa veci úplne zmenili a dnes si stačí kliknúť na telefón a môžem si zaplatiť hudbu. A toto sa teda netýka len oblasti hudby, je to prítomné aj v ostatných tvorivých odvetviach, takže otázka, ako dosiahneme to, aby vlastníci duševných práv sa dostali k, k svojim peniazom. Je samozrejme treba chrániť e, autorské práva. Táto ochrana musí fungovať dobre aj v digitálnom veku. Pravidlá by mali platiť všade a nie len na západe. A pokiaľ toto, to, toto platenie za hudbu nebude fungovať dobre, tak by sme mali stanoviť eh, nejaké pravidlá. Digitálny obsah je téma konferencie, ktorá sa uskutoční vo Viedni. Na, to bude to začiatok diskusie, ktoré, ktorej cieľom by mali byť politické závrady. A teraz k programu Kreatívna Európa. Tam naozaj vítame to, že tu ide o program samostatný, ktorý Ehm, ehm, vyplýva z návrhov komisie kultúru a kreativitu potrebujeme, lebo tu sa vytvára vlastne jadro ehm, našej kultúry, naš, naš, našho dedičstva. Takže toto sú tie hlavné otázky a nemali by sme zabudnúť ani na jednu vec. Ide o um, hlavné rokovania o tomto ambicioznom programe, ale tiež to bude vychádzať alebo bude to prepojené s rokovaniami o viacročnom finančnom rámci. Pracovný plán Európskej únie pre obdobie 2019 tu bola schválená nová agenda pre kultúru a európske umenie, teda my chceme samozrejme prispieť k rozvoju e, programov pre mladých ľudí a pre kultúru ako takú. A teraz e, je cieľom, alebo teda chceme podporiť úlohu európskeho kultúrneho dedictva, ktoré je veľmi dôležité, pretože nám dáva príležitosť e, hovoriť o veciach v správnom čase. No a treba zabezpečiť aj to, že keď hovoríme o kultúrnej, e, kultúrnom dedictve, tak nesmieme zabúdať na rôzne riešenia. Veľa diskusí prebieha o tom, čo máme ako Európania spoločné, v čom vlastne spočíva tá naša identita a ak existuje možnosť, kde možno, možno tú diverzitu, tie rozdiely um, využiť, tak je to práve v oblasti umenia a kultúry. Vidíme, že um, Chceme, aby ľudia mali pocit, že sme v, tom, v tejto rôznorodosti rovnakí. My vo Viedni a v celom Rakúsku sa snažíme kultúru, ktorú v Rakúsku máme, priniesť do Bruselu. To je náš príspevok a chceme zabezpečiť, aby celá táto história tých tisícov rokov Európy bola viditeľná a tiež e, chceme takéto niečo zviditeľniť aj vo Viedni a bude sa konať 6. E, a 7. decembra konferencia o kultúre a e, tam naplánujeme určité uznesenia. My máme pred sebou veľmi intenzívnych 6 mesiacov. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ďakujem vám, pán minister Blumel. Teraz e, dáme priestor na otázky a vyjadrenia. Znova vás poprosím, aby ste hovorili podľa možnosti stručne, aby sme mohli ukončiť doobednejší blok, doobednejšie zasadnutie na čas, aby sme neplitvali časom. Pani Zabine Ferhajnen, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem poďakovať za to, že ste si vyhradili priestor na to, aby ste sem prišli. Ja um, si cením najmä to, čo ste eh, spomenuli na záver o tej rôznorodosti a jednote v rôznorodosti. A ja musím povedať, že toto sú akési základné predpoklady, ktoré máme v oblasti kultúry, s ktorými pracujeme a my môžeme samozrejme skúmať, ako sa tie rôzne kultúrne aspekty ovplyvňovali vzájomne počas tisícročí. Keby sme nemali Rímanov, tak by sme eh, nemali ani románske kostoly. A ak E, neboli by ani, nebola by gotická katedrála v Kolíne v Nemecku, ak by e, gotická architektúra neprišla e, na územie Nemecka z Francúzska. Čiže napriek všetkým týmto rozdielom sme sa vždy vzájomne ovplyvňovali. A je tu vždy niečo, čo nás spája, čo v nás posilňuje pocit, že sme podobní. A ak chceme podporovať tvorivú ekonomiku a tvorivosť ako takú, tak pravidlá, ktoré platili v analogovej ére, bude treba upraviť. Nie je možné ich preniesť len tak. A my na tejto téme momentálne síce pracujeme, ale radi by sme zabezpečili, že ľudia, ktorí majú duševné vlastníctvo, sa môžu lepšie brániť v tomto novom priestore, v tejto novej ekonomike. My e, potrebujeme napríklad podporovať aj kvalitnú novinárskú prácu, ale e, takisto chceme, aby umelci dostávali spravodlivú odmenu za svoju prácu. Áno, teraz si hovoríte, že platíte za hudbu, ale e, hudba zlacnela oproti minulosti a tento fakt je problémom. Tieto platformy majú odlišnú rokovaciu pozíciu keď si stiahnete hudbu z internetu, tak je e, lacnejšia, než keď ste si pred tými rokmi kúpili nejaké CD. Pán minister, ďakujem veľmi pekne. Toto je otázka, ktorá ma už zamestnáva veľmi dlho. Ja Eh, som veľmi silne presvedčený o tom, že digitálny priestor môže mať eh, prínos pre náš život ako taký, ale musíme ho správne využívať. A to tak, aby... Je to, je to rovnako ako eh, s každou technologickou novinkou počas histórie ľudstva. My tú novú vec musíme uplatniť správnym spôsobom, to znamená, je ju pravdepodobne treba aj ovplyvniť určitými pravidlami a tieto pravidlá ak to mám povedať explicívnejšie, tak musia byť určité základné princípy, ktoré sme síce v analogovom svete považovali za, roz, za, za rozumné, za samozrejme, tak niektoré z nich možno treba preniesť do digitálneho sveta. Treba skúmať každopádne, či sa uplatňujú všeobecne alebo nie. A toto je rozhodnutie, ktoré musíme vykonať. Ale je to otázka e, nie len ochrany podnikateľských modelov. My sa nesnažíme e, chrániť e, tieto najnovšie biznis modely, ktoré vznikli na konci, my na prelome milény, my, nám ide o niečo zásadnejšie. Ak niekto má, ak, ne, ak niekto je vlastníkom duševného vlastníctva a tretia strana na e, z tohoto zarába peniaze, z toho duševného vlastníctva, tak logické, aby aj umelec, ktorý vytvoril to duševné vlastníctvo, tie peniaze dostal, alebo teda, aby bola jeho práca odmenená. Argument, že Ehm, teda argument týchto veľkých ehm, zväčša amerických platformiem je, že ehm, poskytujú pridanú hodnotu, že vôbec umožňujú nejaký predaj, ale sú v rokovacej pozícii, kde majú 90% podiel na trhu, čo je obrovský monopol a potom môžu stanovať podmienky, ktoré umelci jednoducho musia prijať. Tragédia je v tom, že, že vnútroštátna konkurencia E, jednoducho nedokáže sa presadiť a e, nedokáže zabezpečiť, aby sa rakúske umenie alebo povedzme iné európske umenie na trh dostalo v takejto miere. Ak, e, dajme tomu, poviete, že, alebo tak sa stanoví, že 30%, dobre, že 30% obratu dávate niekomu inému v zámori, tak v Rakúsku máme poskytovateľov ktorí sa snažia nejakým spôsobom e, spojiť a e, dosiahnuť väčší e, podiel na trhu, ale 90% to určite <laughs> nikdy nebude a my musíme v trialógu túto vec riešiť, pretože čím skôr to urobíme, tým lepšie a musíme zabezpečiť aj to, aby na európskej úrovni všetky tri inštitúcie predstavovali, alebo teda postupovali zjednoteným frontom, ak chceme dosiahnuť nejaký pokrok. Ale ja si myslím, že e, sa všetci, myslím, e, na toto pozeráme rovnako. Ďakujem veľmi pekne. E, ja by som chcela teraz uzavrieť zoznam rečníkov, pretože máme tu ešte vicekancelára pána Štracheho, ktorý sa bude vyjadrovať k športu a chceme aj jemu dať priestor. Takže Silvia Kostále, poprosím vás naozaj maximálne dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, veľmi pekne. Budem hovoriť po taliansky v mene viacjazyčnosti a kultúrnej diverzity. Ďakujem veľmi pekne, veľmi pekne za predstavenie priorít rakúskeho predsedníctva a samozrejme aj za predstavenie kultúrnych priorít. V týchto rokoch eh, sme aj na rade si vypočuli podporu e, Európskemu roku e, kultúru, kde by sme mali podporiť tvorivosť a kultúru na európskej úrovni. E, myslím si, že všetci vieme, že Európska kultúrna agenda hrá nesmierne veľmi dôležitú úlohu, pretože uplynulo 10 rokov od tej prvej, od roku 2007. A je to veľmi strategický moment, kedy musíme eh, strategický plán pre európsku kultúrnu politiku, ale zároveň e, musíme zobrať do úvahy tzv. kreatívnu Európu, ktorý je nový program a ktorý sme pripravovali v, úzkom, mm, v úzkej spolupráci s predsedníctvom. E, samozrejme, e, toto je veľmi ambiciózny program, ktorý má bohužiaľ k dispozícii veľmi obmedzené prostriedky, takže chceli by sme sa spýtať, či ste pripravení ako rada investovať viac zvlášť do tých programov, ktoré sa zaoberajú svoju e, kultúrou pretože v každom prípade kultúra je podfinancovaná a hoci aj náraz 10% bol veľmi významný. Takže ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa vy, e, vypočuť aj vaše hodnotenie digitálnych e, tém. No a samozrejme máme otvorenú debatu aj v parlamente a budeme hovoriť o duševnom e, vlastníctve a uznávaní a o ochrane autorov a samozrejme aj o kult, kultúrnej diverzite. A posledná otázka. My sme eh, od Európu, ktorá chráni samozrejme aj medzikultúrny dialog eh, a našou povinnosťou aj vo vzdelávaní, aj čo sa týka eh, ľudí, ktorí prichádzajú z iných krajín. Musíme chrániť Európu, ale nie uzatvárať ju. A toto musím povedať, pretože tu asi nenájdeme príliš veľa zhody. Ďakujem, eh, pán Blümel, veľmi v krátkosti. A samozrejme, ináč vybavíme zvyšik s, eh, vice, s vicekancelárom. Eh, my hovoríme pravidelne, čo sa týka konkrétnych otázok, čo sa týka kultúrnych programov. Pri týchto kultúrnych programoch existuje finančný rámec a objem financovania je značný a na základe diskusie o viacročnom finančnom rámci e, sme si vypočuli rozmanité názory, odlišné názory. Členské štáty majú svoj názor, parlament, rada. A už sme mali dve kola diskusie k tejto veci. A Počas nášho rakúskeho predsedníctva sa budeme snažiť o urýchlenie diskusie. Máme konkrétny harmonogram, nie len čo sa týka koreperúra, ale aj pri, na každej rade o všeobecných záležitosti, pre všeobecné záležitosti sa bude toto riešiť. Podarí sa nám, dúfajme, dosiahnuť pokrok a pred voľbami do Európskeho parlamentu by sme mohli urobiť určité závery. V každom prípade sa budeme usilovať, postupovať ambiciozne, e, čo z toho nakoniec vyplynie. Nemôžeme zaručiť, ale aj keď sú názory veľmi odlišné, a národné stanoviská sú odlišné. Aj tak si myslím, že v oblasti kultúry a umenia je návrh taký, že sa možno dohodneme, aj keď neviem to povedať s určitosťou. Ďakujeme. Slovo má pani Helga Trupel. Ďakujem pekne, Petra. Chcela by som hovoriť o reforme autorského práva. Súhlasím s tým, čo povedal pán Blume. Nejde tu o chránenie obchodných modelov, ale chrániť kultúru tak, aby modely e, mohli spolu existovať. Minulý týždeň tu bola lobby Google a ďalších aktivistov. Hovorí sa, že tu je Lintex a ešte niečo ďalšie, ale to nie je pravda. V zákone sa hovorí, že neexistujú žiadne možnosti súkromných, súkromných odkazov. Očakávam, že rakúske predsedníctvo v tomto spore ktorý je bojom o kultúru, zaujme jasné stanovisko, tak aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí. To je úplne najdôležitejšie, pretože tu ide o boj Davida e, s Goliášom. David, tý mal, ten malý David, to sú umelci, my musíme chrániť eh, tých malých proti tým veľkým a chceme robiť dobrú európsku politiku. Ďakujeme. Pán minister má slovo. Keď tu počujem tieto plamenné slova, určite by ste boli spokojní, keby ste si prečítali vyhlásenie vlády, našej rakúskej vlády, pretože my tu o tom píšeme. Píšeme o tom, že chceme tieto veci chrániť na európskej úrovni. A ak to nebude tam možné, tak na úrovni národnej. Myslíme si, že vlastníctvo musí byť chránené, či je analogovej povahy alebo digitálnej. A preto dúfam, že v parlamente rýchlo ukončíte svoje diskusie, aby sme mohli zahájiť trialog čo najskôr. Práve táto oblasť je istým majakom. Ako ste povedali, je to pravda, potrebujeme spravodlivé podmienky pre vlastníctvo a to musí mať rovnakú hodnotu v digitálnej oblasti ako v analogovej. Pani Šojdrová, ďakujem, pán minister. Ja som z Čiech Bývam dve hodiny autom od Viedne, bývam na Morave. Máte pravdu, že korene sú kult, kultúrne korene sú veľkým bohatstvom, ktoré máme a vďaka tomu Česká republika prekonala obdobie komunizmu a stali sme sa opäť súčasťou Európy. To kultúrne dedictvo nám nepochybne nesmierne pomáha a verím, že aj bude pomáhať. Chcem obrátiť vašu pozornosť na významnú aktivitu, ktorú má Európsky parlament a to je e, Lux Prize, cena Lux. Filmové umenie patrí do európskeho kultúrneho dedictva a to je práve súčasť tej podpory, ktorú môže e, Európa dať európskym tvorcom. Potrebovali by sme, aby filmy, ktoré sú tu v Európskom parlamente ocenené a sú to veľmi kvalitné filmy, Rakúsky producenti tiež bývajú oceňovaní medzi nimi, aby, bolo, aby to bolo šírené, aby to bolo dostupnejšie, pretože sú to umelecké filmy, bývajú s titulkami, takže sú dostupné aj občanom. Chcem vás na to upozorniť, aby v rámci aktivít aj kreatívnej Európy, podpory firmových, filmových festivalov, aby európsky film bol tiež súčasťou vašej podpory. Ďakujem. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. My sme vlastne susedia. Ja mám dokonca české korene. Moja babička bola sudeckou Nemkou. A po páde železnej opony sme sa mohli viac venovať kontaktom so svojimi českými naprotivkami a aj to je o tom, ako sa dá v Európe spolupracovať. Čo sa týka európskeho filmu, smernica učinie, e, urobila veľký krok vpred o audiovizuálnych e, záležitostiach. Takže aj u tých, pri tých moderných e, platformách sa uplatní ten európsky kultúrny obsah. Myslím si, že to je kľúčový obsah pre rozvoj kultúrneho života. Ak má niekto predplatené takéto predplatené také platformy, ako je napríklad Netflix, tak to je príklad rozvoja typu, o akom sme hovorili. A je to aj skvelý príklad toho, čo potrebujeme e, v Európe. Počas nášho predsedníctva sa budeme snažiť túto oblasť tiež rozvíjať. Ďakujem, pani Kapel. Poprosím o stručnosť. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán minister, ja by som rada nadviazala na to, čo tu zaznelo na tému autorského práva. Vieme, čo sa objavilo médiá minulý týždeň. Je skutočne dôležité, aby sme tu mali moderné autorské právo, ktoré bude chrániť autorov vzniknutých diel a aby tu nebol prenechaný všetok priestor iba agentom. Čo sa týka týchto platformiem, už sa na nich pracuje, aj komisia na nich pracuje a môžeme očakávať zverejnenie ďalšieho vývoja čoskoro. Komisia má možnosť vytvoriť tu podmienky pre konkurencieschopnosť, ktoré budú rovnaké pre všetkých, pravidla budú rovnaké, a z hľadiska ochrany autorov to by tiež mohlo tak fungovať. Čo sa týka programu Tvorivá Európa, tu je jeden dôležitý aspekt. Ide o to, že program Tvorivá Európa je prepojená s ďalšími programami, čo sa týka štrukturálnych fondov, ale aj napríklad do roku 2020, Horizont 2020, tam je veľa aspektov, kde program Tvorivá Európa môže sa zhodnotiť, posunúť sa na vyššiu úroveň. A ja vás prosím, aby ste to zohľadnili pri vašich rokovaniach. Čo sa týka európskeho kultúrneho dedičstva, samozrejme ide o to, aby sa tu prijali opatrenia také, aby bolo možné v tejto veci pokračovať. Vy ste povedali, že ste sem priviezli rakúsku hudbu, a to je samozrejme pekný príklad toho, ako osloviť napríklad tých, ktorí prídu do Bruselu. Nech sa páči, pán minister. E, k téme autorské práva. Ja som sa už vyjadril. Mm, samozrejme platí, že kultúrne dedictvo predstavuje veľký prostriedok, mocný prostriedok pre rozvoj cestovného ruchu. A čo sa týka ochrany kultúrneho dedictva a pridanú hodnotu, na to slúžia rôzne programy, ktoré sa realizujú v spolupráci a rád by som poukázal na konferenciu e, Kultúra pre Európu, Culture for Europe, ktorá bude vo Viedni 6. až 7. decembra tohto roka. Ďakujem, takže teraz sme dokončili ďalšiu časť nášho programu. Ďakujeme všetkým účastníkom, poslankyňam a poslancom za otázky a všetkým za dodržanie, za snahu o dodržanie časového limitu. Pán Strache eh, má teraz slovo. Vážená pani predsedníčka, dámy a páni, poslanci a poslankyne, je mi veľkou cťou, že môžem zhrnúť tie kľúčové body predsedníctva Rakúska aj z pohľadu ministerstva športu a my sa budeme vysporiadavať eh, s týmito témami spolu s hospodárskou dimenziou športu. No a v oblasti eh, športu Euró- eh, rakúske predsedníctvo bude samozrejme objasňovať a skúmať veľmi rôznorodý charakter športu a budeme zisťovať aj, ktoré športy sú pre Európu dôležité a aké impulzy tieto športy potrebujú. A samozrejme, okrem toho, že šport je nielen teda základným faktorom súdržnosti a samozrejme aj zdravia a samozrejme e, prispieva aj do HDP sumu 2%. Avšak podiel e, tohto športu v Rakúsku je 7%. Napríklad šport predstavuje významnejší sektor pre hospodárstvo, ako je povedzme stavebníctvo. A samozrejme, v roku 2020 nás čakajú európske majstrovstvá vo futbale. A samozrejme, musíme musíme brať do úvahy aj celkový vývoj eh, v Rakúsku eh, máme dobrý príklad, pripravujeme sa eh, na, eh, na technický prieskum, ktorý sa týka letných a zimných eh, športov. Samozrejme, téma športu má samozrejme významné miesto. Je to téma, ktorá zasahuje do takmer všetkých oblastí, do téma hospodárstva, malých detí, prevencie, a samozrejme týka sa aj tém cestovného ruchu, aj e, rozvoja regiónov a musí byť predmetom inovácií a výskumu. A samozrejme v novembri a budeme v tomto pokračovať. No a samozrejme budeme hovoriť aj o a samozrejme budeme pre, pripravovať e, rovno e, seminár vo Viedni na jeseň v roku 2018, kde budeme hovoriť e, o výmene najlepších praktík a skúseností a, a e, samozrejme a samozrejme a Samozrejme, v tejto oblasti sme si zvolili ako ťažikovú tému aj boj proti dopingu. Je to nesmierne dôležitá téma. Dopingové škandály, napríklad tých, na ktorých sa podielali ruskí atléti, boli vnímané nesmierne negatívne. A samozrejme, druhá fáza a prvá fáza má viesť k vypracovaniu medzinárodných štandardov a ich revíziu. A my ako predsedníctva krajina budeme nastojiť na tomto kódexe a prípravu týchto medzinárodných štandardov. No a samozrejme budeme hovoriť aj o budúcnosti svetového antidopingového systému. A samozrejme musíme si nastaviť aj rovnaké myslenie a samozrejme, akým spôsobom predniesieme naše požiadavky Medzinárodnej antidopingovej agentúry. A samozrejme, čo je nesmierne dôležitý eh, bod, eh, je Erasmus Plus ako program, ktorý je v podstate najúspešnejším programom v histórii Európskej únie. Tento program Mobility e, je nielen najznámejším, ale aj najobľúbenejším e, e, programom a samozrejme jeho nezanedbateľnú súčasť tvorí práve šport, a to do roku 2014. Ale samozrejme, v roku 2016 podiel práve týchto športových projektov ešte eh, stúpol. A samozrejme eh, práve aj skúsenosti týchto ľudí tvoria významnú súčasť eh, skúseností tejto kapitole. A samozrejme musíme zabezpečiť samozrejme aj veľmi hladký prechod medzi súčasnou verziou programu Erasmus Plus a tým e, budúcim. No a e, budú nasledovať mnohé konferencie e, v nasledujúci pol rok, čo je tu hospodárska dimenzia športu, a 21. septembra 2018 budeme mať e, neformálne zasadnutie, ktoré sa uskutoční vo Viedni a e, pripravujeme e, seminár vo Viedni na konci roku 2018 a samozrejme otvorenie Európskeho týždňa športu v roku 2018 vo Viedni, kde samozrejme rád privítam aj mnohých poslancov a ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán vicekancelár. Ako som si myslela, naši pán Bogdan e, berte do úvahy aj čas. Ste našim odborníkom pre šport, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička. Budem sa pokúšať hovoriť e, po nemecky. Ďakujem veľmi pekne, e, pán vicekancelár. E, je veľmi dobré, že ste spomenuli práve túto hospodárskú dimenziu športu a jeho vplyv na zdravie a samozrejme témy ako doping, ktorá je nesmierne dôležitá. Musíme si samozrejme položiť otázku, ako tom, proti tomuto môžeme bojovať. Erasmus plus je samozrejme veľkým úspechom nás všetkých. Moja otázka je, je veľmi krátka a jednoduchá. Vy ste hovorili o tom, ako budeme prijímať konkrétne opatrenia a ako to môžeme zladiť s prioritami rakúskeho predsedníctva. Mal Eh, mali by sme hovoriť aj o manipulácii v športe eh, no, s makulenským dohovorom. A eh, tu sme už mali veľkú skupinu európskych štátov, ktorí podporujú túto myšlienku. A samozrejme musíme sa vyhnúť tomu, aby Takéto iniciatívy neboli e, blokované jednou jedinou krajinou, v tomto prípade Maltou. A samozrejme to môže byť aj e, dobrý signál. A aký je váš názor, keď hovoríme o tejto téme? A čo v tejto oblasti môže rakúske predsedníctvo urobiť, e, pretože sme hovorili o pr- e, praktických dopadoch, kde ja ako spravodajca nemôžem nič urobiť, lebo je to blokované jednou jedinou krajinou. Ďakujem veľmi pekne, pán vicekancelár, nech sa páči. Pán poslanec Vende, ďakujem veľmi pekne za to, čo ste načetli Šport je samozrejme oblasťou, ktorá obsahuje nesmierne veľa. A samozrejme musíme šport bližšie priniesť eh, k ľuďom. A samozrejme je nesmierne dôležité, aby sme boli schopní odhlasovať aj spoločné programy Európskej únie, eh, pretože Eh, od toho závisí aj podpora špičkových eh, športov. Keď hovoríme o manipulácii eh, v oblasti športu, samozrejme tie musíme konfrontovať so škandálmi v športe a výsledkami, ktoré sú manipulované A samozrejme, pokiaľ nebudeme e, tieto manipulácie v športy e, dôsledne e, sledovať, aby sme vedeli posúdiť. A v roku 2017 prišli určité návrhy, ktorými sme sa mali vysporiadať. Nuž, a samozrejme predsedníctvo e, musí povedať, akým spôsobom sa s tým e, bude vysporiadavať rada. To sú nesmierne dôležité e, etapy tak pre Európsku úniu, ako pre jednotlivé členské štáty a to, ako k tomu budú pristupovať. Samozrejme, toto, na tom sa nič nezmenilo. A samozrejme, musíme povedať, e, že tento proces musíme naštartovať úplne od e, začiatku. A samozrejme budeme sa snažiť e, nájsť spoločné riešenie a potom je tu ešte záležitosť 22. septembra 2018 to je Národný deň športu, ktorý je v Rakúsku a tam Eh, budeme práve hovoriť o týchto záležitostiach. Ďakujem veľmi pekne. Dúfajme, že sa vám z Malto podarí to, čo sa predchádzajúcemu predsedníctvu nepodarilo. <coughs> Pani Trüppel, nech sa páči. Ja by som sa chcela opýtať ešte na boj proti dopingu ja už som tu 14 rokov a stále hovoríme, že musíme, že musíme bojovať viacej, efektívnejšie a tak e, ďalej. E, pán Štrache, máte nejaké konkrétne zámery, mm, pretože sme hovorili e, o príbehu tých, tohto novinára, ktorý tento prípad rozkryl, ale potom nemohol nikam vycestovať, pretože situácia tam bola pre ňoho nesmierne nebezpečná. No ale samozrejme to nikomu nezabranilo zúčastniť sa e, futbalových masterstiev. Máte nejaké konkrétne iniciatívy, ktoré by sme mohli e, pomenovať v rámci vašeho predsedníctva? Danke, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Členské štáty Európskej únie sú zastúpené na ministerskej úrovni a tam sú rozdelené kreslá. Jedno kreslo majú členské štáty, potom predsedníctvo má tri kreslá a tak ďalej. Je to jednoducho jasné rozdelenie. Doterajší minister športu Bulharska tam je, rumunský minister športu a flámsky minister pre športové záležitosti. Oni hája našu európsku pozíciu Um, chceme samozrejme definovať spoločné pravidlá, aby to bolo zladené aj na európskej úrovni a jasne definované. To by sme chceli aj naďalej podporovať. Tam, kde dochádza k zneužívaniu dopingu, tam by bolo treba to odhaľovať a vyvodzovať z toho dôsledky. Ďakujem. Pani Pejot, prosím o stručnosť. Máme už len 4 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, že ste prišli medzi nás, pán minister. Hovorí pani Bild. Už som sa dnes do poludnia zmienila o témach Erasmus, inklúzia, migranti, utečenci. Hovorila som o menšinách, o obhajobe radikalizácie alebo obrane spoločnosti proti radikalizácii. Videli sme to tento rok aj pri športe. Myslíte si, že to je kompatibilné s cieľmi Erasmus+. Ďakujem. Ďakujeme vám. Ďakujeme vám, pani poslankyňa. Erasmus Plus e, v zásade všetko, čo súvisí so športom, či už ide o inklúziu, integráciu, spájanie národov v rámci EÚ, ja si myslím, že na to je potrebné mať konkrétne podporné programy. Šport ako taký je jednoducho určitým pozitívnym spôsobom, ako spojiť ľudí naprieč sociálnymi vrstvami, a to aj v Európe. Sociálna inklúzia je pre mňa osobne dôležitá, beriem si to k srdcu Ide o začlenenie postihnutých osôb do spoločnosti. To je naozaj niečo môjmu srdcu blízke. To by som rád posilnil a podporil. Rád by som podporil rovnocennosť, pretože títo ľudia môžu dosiahnuť veľké výkony. Pre mňa je to jednoducho dôležité. Erasmus Plus je inkluzívny program, ktorý začlenuje ľudí. Jednoducho to je priamo implicitne obsiahnuté prvok zbližovania. Ďakujem, ešte sa hlásia o slovo dvaja rečníci, ale žiaľ, nemôžem vám udeliť slovo, pretože sa blíži koniec nášho zasadania a ja naozaj chápem súčasnú situáciu tlmočníkov a chápem, že chcú odísť v čase oficiálneho skončenia schôdze. Prosím vás teda o pochopenie. A žiaľ, ďalšie otázky už nebudú. Ďakujem obom ministrom, pánu Blumlovi, pánu Štrachemu. A ďakujem, že ste prišli medzi nás, pán vicekancelár, pán minister. Iste ste si všimli, že sme na našom výbore veľmi angažovaní a že čo sa týka finančných záležitostí, nemáme veľa zmyslu pre humor, ale tvrdo presadzujeme vec kultúry, vec športu, vec mládeže. Tieto kauzy, tieto záležitosti presadzujeme. Myslíme si, že rakúske predsedníctvo nám bude stať po boku v tomto boji. Želám vám veľa úspechov vo vašom predsedníctve na ďalších 6 mesiacov. Ďakujem.